Guten Tag. Herzlich willkommen zur turnusgemäßen Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Ich entschuldige mich für die Verspätung, aber wir haben noch einen... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Prepašte, že meškáme, lebo máme správu dvora auditorov. Zajtra na programe stretli sme sa už s predsedom dvora auditorov, takže preto takéto omeškanie vzniklo. Program máte k dispozícii, žiadne žiadosti o zmenu mi neboli dodané, máte aj Cont News k dispozícii, tam sú aj jazyky, ktoré sa dnes tlmočia, je tam informácia o prenose cez web streaming, takže keď niekto sa prihlási o slovo, tak uh, bude na kamere. Chcem poukázať na Cont News, kde nájdete zhrnutie výročného stretnutia s dvorom auditorov. Dôležitá schôdza aj dôležitá. Naše zastúpenie bolo dobré a FC bolo samozrejme prioritou, rovnako ako otázky rozpočtu, rozpočtového poriadku a osobitná správa dvora auditorov. Ešte raz opakujem, viac informácií máte v Contnews. V rámci bodu 3 e, máme zápisnice z minulých schôdzí. Znova platí, keď do konca zasadnutia nestaneme žiadne námietky, tak tieto zápisnice budú schválené. A teraz štvrtý bod programu, ktorým je vypočutie na tému Európska investičná banka, výručná správa. Ide teda o správu kolegu Pirinského, ktorý rovno dostáva aj slovo. Nech sa páči, môžete vašu správu predstaviť. Uh, you, Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o správu, chcel by som zdôrazniť nasledujúce body, ktoré podľa mňa by výbor mal zvážiť prioritne. Stále sa zvyšujúce nerovnosti, vysoká nezamestnanosť spolu s veľkým prílivom migrantov vedú k úplne novej naliehavosti základnej úlohy banky, ktorou je podporí sociálno-ekonomickú a územnú koheziu. Preto je úplne nevyhnutné, aby súčasný návrh správy preskúmal aktivity EIB v roku 2014 vzhľadom na mimoriadne výzvy a úlohy, ktorým členské štáty čelia momentálne. Je pozbudzujúce, že v poslednom roku EIB zaregistrovala úspešnú implementáciu jedného zo svojich najambicioznejších obchodných plánov, ktorý sa týkal e, celko 83,5 miliardy eur. Ale e, z pohľadu e, základnej úlohy banky to treba uznať ako neakceptovateľné, že fakticky 60% všetkých projektov boli pridelené piatim najväčším ekonomikám v EÚ, teda Nemecku, Spojenému kráľovstvu, Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Treba zintenzívniť technickú pomoc a finančné poradenstvo, aby e, sa podarilo e, zvýšiť počet projektov a e, zvýšiť mieru požičiavania v niektorých členských štátoch pričom e, operácie sa musia zamerať na investície, ktoré zvyšujú e, obnovu hospodárstva a zvyšovanie zamestnanosti a ktoré pomáhajú e, prekonávať územnú roztrieštenosť. Dôležitým krokom pri prekonávaniu tohto neakceptovateľného stavu investícií je Poskytovanie e, správ a budovanie trojpilierového rámcu a výsledkového rámca, ktoré by mali fungovať už začiatkom roku 2016, aby správy o aktivite v roku 2015 už vychádzali z tohto nového harmonizovaného rámca Toto je nevyhnutné, takže aby v odpovedí na výzvu parlamentu banka mohla vytvoriť e, naozaj analytickú a dôkladnú správu, e, pokiaľ ide o príspevok banky e, dosiahnutiu cieľov EÚ aj cieľov stratégie do roku 2020. Predovšetkým tu treba, aby EIB komplexne predkladala správy aj v oblasti mládežnických iniciatív a aj e, pokiaľ ide o realizáciu dohody medzi Európskou úniou a Európskym investičným fondom v rámci e, programu COSME, keďže výročná správa jasne uvádza, že má zahrňať EIB aj e, IAF. Ďalej je poľutovania hodné, že pokiaľ ide o prierezový cieľ, ktorým je podpora e, sociálnej kohezie a konvergencie neposkytujú sa nejaké informácie a počet projektov e, podporovaných bankov v relevantných sektoroch alebo e, nie sú tu nejaké správy ani o finančných nástrojoch a iniciatívach. Pokiaľ ide o ISFI. E, treba zdôrazniť, že zdroje by mali byť e, doplnkové k tým zdrojom, ktoré už sú a že EIB by mala zabezpečiť komplementaritu investícií od e, z iných zdrojov verejných prostriedkov. Odporúča sa, aby EIB e, posilnila spoluprácu s národnými bankami, inštitúciami a platformami, aby lepšie zosúladila e, svoje aktivity e, s politickými prioritami členských štátov. Pokiaľ ide o spravovanie a transparentnosť EIB, správa e, spomína politiku transparentnosti v roku 2014, pričom trvá na potrebe dosiahnuť najvyššiu úroveň transparentnosti a zodpovednosti inštitúcie zverejnením e, vyčerpávajúcich e, finančných a ďalších informácií. Vzhľadom na tripartitnú dohodu medzi EIB, komisiou a partnermi. Nová dohoda by sa mala čo najrychlejšie uzatvoriť a mala by zahrňať aj všetky nové iniciatívy alebo nástroje EIB, e, ktoré vyplývajú z nástrojov EU alebo z rozvojového fondu EU. Banka by mala ďalej posilniť svoje aktivity v oblasti due diligence, aby sa zabránilo e, transakciám e, s finančnými sprostredkovateľmi, s negatívnymi dôsledkami na transparentnosť, na e, vznik podvodov alebo daňových rajov. Takisto je mimoriadne dôležité, aby EIB spolu s komisiou stanovila prísny zoznam kritérií, ktoré sa týkajú výberu finančných sprostredkovateľov. No a nakoniec e, treba zdôrazniť o potrebu e, vytvoriť bankový dohľad EIB ktorý sa zatiaľ však nezobral do úvahy, hoci to parlament navrhoval. Toto úsilie e, treba pozbudzovať, aby tu vznikla medziinstitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou investičnou bankou, ktorá e, bude zabezpečovať zvýšenú spoluprácu medzi oboma inštitúciami a pravidelný dialog medzi výbormi parlamentu a orgánmi EIB s jasným cieľom dokončiť takúto dohodu čo najskôr. E, pani predsednička, toto boli niektoré tie najdôležitejšie body v správe, e, ktoré e, si podľa mňa zaslúžia bližšie preskúmanie. A ďalšie diskusie a pozmeňujúce návrhy by mali ďalej zlepšiť existujúce body a pridať nové body tak, ako to bude potrebné. Ďakujem veľmi pekne aj za vašu pozornú prácu. Chcela by som vám pripomenúť, že už e, s predsedom Hojrom z EIB sme hovorili o výročnej správe a máme ešte aj písomné otázky, takže najprv sa chcem poďakovať EIB za zodpovedanie týchto otázok a zároveň chcem e, povedať, že e, otázky neboli zodpovedané rovnocene takže bude dobre ešte dostať nejaké ďalšie vysvetlenie od EIB. A teraz nech sa páči, dávam slovo k tomu, kto je tu z EIB. Je tu niekto z EIB? A prepačte, počul som, že ma voláte, volám sa Gerhard, ale ja hovorím mene Európskej komisie, ja nebudem hovoriť mene Európskej investičnej banky, ak mi dáte slovo. A prepačte, ste tu z Európskej komisie, nie z EIB. Ďakujem veľmi pekne. E, pokiaľ ide o komisiu, my sme vyhodnotili správu a chceli by sme zareagovať na niekoľko bodov, e, kde e, podľa nás partnerstvo medzi komisiou a EIB a kde úloha komisia v správe sa spomínala. Chcel by som teda povedať eh, niekoľko slov o FC. Nariadenie FC eh, poskytuje eh, štruktúru správovania EIP. Je tu správny výbor a ďalší výbor a potom investičný výbor bude robiť hodnotenie o použití záruky pre potenciálne e, projekty a spoluprácu s národnými bankami a inštitúciami alebo pre spoluprácu e, na investičných e, platformách. Investičný výbor pozostáva z 8 nezávislých odborníkov, ktorí zastupujú širokú škálu expertízy a bude tu ešte aj riaditeľ. Tento výbor sa bude zodpovedať e, riadiacemu výboru, e, ktorý by dohliadať na dodržiavanie e, cieľov a dodržiavanie záväzkov a povinností členov podľa tohto nariadenia. Nebudú tu nejaké sektorové ani geografické priority podľa nariadenia FC. Pokiaľ ide o prechodné ustanovenie nariadenia, počas e, obdobia, keď ešte štruktúra v nebude e, plne pôsobiť, tak e, komisia vyhodnotí navrhované operácie EIB a komisia bude rozhodovať o tom, či záruka sa bude vzťahovať na tieto operácie alebo nie. Súhlasíme s tým, čo bolo uvedené v správe, že treba zabezpečí úzkú spoluprácu EIB a národných bank. Komisia prijala oznámenie, v ktorom sa pozbudzuje EIB, aby posilnila spoluprácu a prevzala nové úlohy. Potom je tu ešte bod, ktorý sa týka prekladania správ o Kozme. Chceli by sme povedať, že IAF spomína Kozme a relevantné údaje budú zahrnuté e, v výročnej správe IAF za rok 2014. Ale pokiaľ ide o finančných sprostredkovateľov a ich výber. A pokiaľ ide o túto požiadavku, e, chceli by sme poukázať na to, že IAB a, EIB e, a komisia spolu vytvorili finančný a administratívny rámec a dohodu o tomto rámci, ktorý, ktorú podpísali v roku 2014. Sú tam ustanovenia, e, ktoré sa týkajú všetkých týchto otázok. Finanční sprostredkovateľia sa budú vyberať na základe otvorených, nediskriminačných postupov, kde sa bude vyhýbať konfliktom záujmov a kde sa budú brať do úvahy aj skúsenosti a možnosti finančného sprostredkovateľa. Takisto tu vidíme aj tripartitnú dohodu, vy ste sa o tom už zmienili. Služby komisie momentálne rokujú s dvorom auditorov, e, pokiaľ ide o, o túto dohodu, ktorá sa uzatvára na obdobie 4 rokov a e, potom sa obnovuje na ďalšie 4 roky tichou dohodou a teraz v novembri prídeme na koniec toho štvoročného obdobia. Potom e, komisia sa venovala aj učiteľskej kríze a koordinovanej reakcii aj zo strany EIB. Komisia je v úzkom kontakte s bankou, aby zabezpečila e, rýchle schválenie e, úverov aj mimo EÚ, z ktorých by mohli ťažiť utečenci a v rámci EÚ by EIB mohla podporovať infraštruktúru a útulky pre utečencov a mimo EÚ e, komisia pozbudzuje EIB, aby rozšírila nástroje mikrofinancovania e, hlavne na podporu malých a stredných podnikov a na podporu infraštruktúry v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, aby e, sa zlepšili podmienky v krajinách pôvodu utečencov. Ďakujem veľmi pekne, ale nebolo mi jasné z toho, čo ste povedali, ako sa komisia e, postavila k tomu, že e, Grécko, Cyprus, dostali úvery na 5% za posledné 3 roky. Keď hovorím o týchto 5%, tak mám e, pocit, že keď sa pozrieme do výročnej správy EIB, ako nám to pán Pirinsky e, veľmi pôsobivo povedal, tak e, máme pocit, že to tak celkom nevíte. 60 projektov EIB v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku a Spojenom kráľovstve. Áno, tam je 60 e, týchto projektov a 40 tých ostatných štátov Je to tak umyselné, alebo chceli ste to tak mať, alebo čo hovorí k tomu? Komisia, ďakujem za odpoveď. V zásade je to záležitosť EIB. EIB prideluje prostriedky na základe e, žiadosti národných e, orgánov a robí svoje rozhodnutie na základe týchto žiadostí. A viac menej súhlasíme s e IB, keď hovorí, že rozhodnutie sa robia na základe kvality projektov a na základe hodnotenia rizik týchto projektov a nie tak veľmi na základe politickej alebo geografickej koncentrácie alokácie medzi členskými štátmi a takisto treba zobrať e, do úvahy skutočnosť, že kým niekoľko e, členských štátov poskytuje e, de facto záruku EIB, svojim e, kapitálom, prišli o svoj rating AAA a toto spôsobuje EIB obavy, e, pretože EIB sa snaží e, chrániť svoje financie. To je všetko, čo vám môžem povedať teraz a potom neskôr prídeme s písomnými závermi a pripomienkami k správe. Ďakujem veľmi pekne. Gehen Sie bitte nachher auch noch drauf ein, wie spät. A potom nám prosím povedzte aj, kedy budú tie písomné závery k tej správe, lebo myslím, že už teraz to malo byť hotové. A ďalšia vec, eh, hrať sa na piláta a umývať si ruky, eh, to sa mi nepozdáva. Čiže otázka znie, ako znova postaviť na nohu Európu. Ostatné členské štáty, investície sú veľmi dôležité a to na tých správnych miestach. A teraz kolegyňa Gres, nech sa páči. Uh, that's okay, uh, that's okay. Prepačte, nerozumel som svoje meno, až keď ste na mňa ukázali, ale nevadí. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem privítať tú správu, ktorú pán Pirinsky vydal. Chcem sa mu poďakovať za ten text. Ja som si vypočul predsedu Hojsa pred týždňom, pred dvomi a tam zdôraznil, takto bohužiaľ nebol som tu, ale čítal som ten text a myslím, že zdôraznil tam, že je dôležitá spolupráca medzi parlamentom a Európskou investičnou bankou, teda že situácia sa zlepší, pokiaľ ide o údajne správy EIB, iba v prípade, že budeme naozaj v kontakte s bankou. A ja viem, že na toto poukazuje aj spravodajca v správe a mm, veľmi to teda vítam. A k tomu, čo povedala práve predsedníčka, toto je zásadná otázka. Viem, že náš spravodajca o tom hovorí v odseku 3 svoje správy. Tá veľká väčšina financovania EIB pre malý počet členských štátov a menšina menšie percento ide potom do väčšieho e, počtu členských krajín, ktoré sú v zložitejšej situácii finančne. Takto situácia vyzerá. A musíme si že Európska investičná banka je banka. Hlavne. Nie je to nejaký finančný mechanizmus, ale je to banka Európskej únie. A závisí od e, jej rozhodnutí teda tie budú závisieť od toho, aké žiadosti prichádzajú z členských štátov a nakoľko sú tieto členské štáty hodné úveru. Čiže naozaj máme málo členských štátov, ktoré majú 3 Ačka v EÚ a toto je priorita. Ja som z krajiny, ako predsednička vie, ktorá pred dvomi rokmi vyšla z programu No a dobrá správa je, že keď vidíte z programu, ste späť na e, finančných trhoch, máte e, lepšiu bonitu a máte väčšiu šancu získať peniaze od EIB a v našom prípade, v prípade Irska sa za, uh, najbliž, za posledné dva roky zoštvornásobilo uh, financovanie z EIB. Čiže áno, krajiny musia svoj rozpočet dať do rovnováhy, musia znižiť uh, zadlženie a toto musí ísť ruka v ruke Musí to ísť ruka v ruke sa novými investičnými príležitostiami, ktoré sú naozaj veľmi kľúčové pre členské krajiny, ktoré prešli takýmto procesom a prešli týmto strašným šokom. Vieme, že investície sú nízke, vieme, že je potrebné hľadať nové zdroje financovania. EIB je jedným takýchto zdrojov, ale dá sa to robiť iba vychádzajúc z projektov, ktoré sú naozaj dôveryhodné, vychádzajúc z naozaj dôveryhodných ekonomických údajov a toto sa musí podľa mňa v tej správe odraziť. Odraziť tak, aby e, toto posolstvo jasne prešlo, teda že EIB bude nevyhnutne investovať v krajinách, kde je úverová situácia e, lepšia. Mm, tak to skrátka je. Som presvedčený, že Aktivity 2014 sú veľmi dôležité. Myslím si, že to zahranie na malé a stredné podniky je tiež na mieste. Uh, a to aj tá správa uvádza, a tiež zvýšenie financovania na aktivity súvisia s klimatickými zmenami a zohľadňovanie sociálnych výdavkov, väčšia, väčší dôraz. A pokiaľ je rok 2015, 25,5 miliardy eur pre malé a stredné podniky, toto je naozaj dobrá vec že EIB si uvedomuje, že investície do malých a stredných podnikov sú veľmi dôležité. Čiže toto vítam. Ďalej sa tu uvádza, že EFC je dôležitým, e, dôležitou súčasťou, komponentom e, práce Európskej investičnej banky. Pokiaľ ide o investičný plán komisie, tak tam sa EIB tiež zapája. EIB je teda v predných radoch, pokiaľ ide o tvorbu investícií v Európskej únii. Ale musíme e, samozrejme vyhodnotiť, či FC a financovanie komisie a Európskej investičnej banky môže naozaj e, prilákať potrebné súkromné investície v súvislosti s investičným plánom komisie. Toto je naozaj dôležité e, priebežne vyhodnocovať. Investície do infraštruktúr, toto je ďalšia dôležitá oblasť. 20,6 miliardy eur išlo z EIB na strategické investície a je dôležité, aby všetky projekty naozaj splňali požiadavky um, hospodárskeho uh, Um, oživenia tieto projekty musia naozaj byť naplánované veľmi efektívne a túto efektívnosť musí aj naša inštitúcia pravidelne kontrolovať. Oblasť, na ktorú sa musíme v správe zamerať, e, to sú výsledky, to je ten output a ja by som bol rád, keby sme sa viacej e, zamerali na výsledky projektov EIB ako takých a na toto poukázal aj spravodajca, teda e, nie len, že sa pozrieme na projekty, do ktorých sa investuje, musíme sa aj pozrieť aký je konkrétny výsledok týchto investícií, čo tieto investície zo strany EIB priniesli. Ďalej um, musíme lepšie merať efektívnosť výdavkov programov Európskej investičnej banky. Toto je tiež vec, na ktorú pokázala aj spravodajca. Teda mm, nielen suma, ktorá išla na určitý projekt, uh, ale zájsť ďalej, teda preskúmať aj efektívnosť toho financovania. Parlamentná kontrola, plne súhlasím s pravodajcom, ako som už spomínal. Sú tu ďalšie výbory, ktoré by mali možno chuť viac sa zapojiť a byť v kontakte s ďalšími inštitúciami EÚ. Neviem, prečo by nemala tejto kategórie spadať aj EIB. A naozaj by som uvítal, keby náš výbor bol v kontakte s EIB pravidelne. Ďalšie oblasti, kde možno príjem s pozmeňovacími návrhmi, napríklad dôležité, aby sa EIB vo svojej práci zameriavala na zlepšovanie konkurencieschopnosti v EÚ e, v viacerých členských štátoch, vo všetkých členských štátoch potrebujeme strategické investície, e, viac zdôrazniť tej správe, úloha vzdelávania, a vzdelávacej infraštruktúry. Ďalšia vec, ktorú je potrebné zdôrazniť, pretože všetci vieme, že ak Európa Zem má rásť, tak musíme e, naše financovanie na oblasť vzdelávania navyšiť. Potom e, energetická únia, ďalšia oblasť, ktorá musí byť e, prioritou. Potom sociálne bývanie, financovanie v tejto oblasti sa znížilo, čiže možno aj toto by sme mohli zdôrazniť. A ešte sa vrátim k tej trojke, k odseku 3, ktorý ja považujem za relatívne kontroverzný. Musíme naozaj jasne poukázať na potrebu nielen vyhodnotiť eh, sumu, eh, teda v jednotlivých členských štátoch pre financovanú EIB, ale musíme vyhodnotiť aj kvalitu projektov. Ja nehovorím, že EIB eh, nezohráva svoju úlohu, pokiaľ ide o žiadosti členských štátov, že im dáva usmernenie, strategických partnerov a tak ďalej, ale ešte raz opakujem, rozhodujú sa potom na základe bankovej logiky a to je len prirodzené takže súhlasím s otázkami týkajúcimi sa transparentnosti, due diligence, a máme tu novú medzištátnu dohodu medzi parlamentom a EIB a mm, myslím si, že je dôležité, aby sme mali užšiu spoluprácu medzi EIB a národnými bankami v členských štátoch, tak aby mohla EIB e, naozaj pôsobiť e, primerane vo všetkých členských štátoch. Čiže ešte raz ďakujem, blahoželám spravodajcovi k správe, ale myslím si, že sú tu ešte oblasti, kde sa tá správa dá vylepšiť tak, aby lepšie odzrkadľovala realitu. Ďakujem. Kolega Valí, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj e, spravodajcovi pretože jeho správa naozaj odráža mnohé z bodov, kde plne súhlasíme. Úvod. Tam on spomínal vo svojom úvode aj pristahovalcov a ja chcem na to nadviazať, pretože naozaj platí, že je potrebné investovať do tejto oblasti a hľadať riešenie. Potrebujeme peniaze, či už to pôjde priamo zo spočtu EÚ alebo od banky. Peniaze potrebujeme. Musíme sa naozaj vyhnúť nedostatku transparentnosti v správovaní takéhoto financovania, pretože Situácia je naozaj núdzová, krízová. To ale neznamená, že e, sa môžeme úplne vykašľať na transparentnosť a už teraz vidíme, že prostriedky v mnohých prípadoch e, skončili nie e, v rukách organizácií pomáhajúcim utečencom, ale pomáhajúcich, pomáhajúcich utečencom, ale niekde inde. Uh, Čiže aktivity, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú e, vysoké, vysokú návratnosť, a to je samozrejme investovanie do výskumu a vývoja, do inovácií, do inovatívnych startupov. A podpora malých a stredných podnikov tiež spada do tejto kategórie, pretože kríza naozaj e, vyvíja veľký tlak na malé a stredné podniky na jednotnom trhu, ale aj v dôsledku globalizácie. Vidíme, že k dispozícii je mnoho prostriedkov, ale naozaj musíme v parlamente hovoriť jedným hlasom, tak aby sa naďalej podporovali tí, ktorí sú na to najviac odkazaní, malé a stredné podniky konkrétne. K Junckerovmu plánu Investície do infraštruktúry sú jeho jadrom a v tomto prípade je dôležité, aby dochádzalo k nezávislému ex ante vyhodnoteniu environmentálnych, sociálnych a ekonomických dopadov takýchto infraštruktúrnych projektov lebo naozaj na mieste obozretnosť, verejné záruky pre infraštruktúrálne projekty. E, toto je naozaj veľmi e, rizikové, takže takéto ex ante posúdenia vplyvov je potrebné robiť e, ekonomického, sociálneho a environmentálneho charakteru. Musíme sa vyhnúť situáciám, akú sme zažili v roku 2014 v súvislosti s projektami ako Castro. Na zem viacero nešťastných e, okolností okolo projektov podporovaných z prostriedkov EIB. A potom napríklad e, daňové úniky, e, podvody, daňové raje. Toto tiež sú praktiky, ktorým je potrebné sa popasovať pranie špinavých peňazí, e, z organizovaného zločinu. Toto všetko má negatívne dopady, čiže keď sa budú financovať projekty, je naozaj dôležité, aby takéto e, vyhodnotenie prebehlo, e, opatrenia proti zločinu, certifikácia, tak aby sa tieto prostriedky nemohli používať na financovanie organizovaného zločinu a tiež dôležitá spolupráca na medzinárodnej úrovni, tak aby eh, sa eh, naozaj nefinancovali spoločnosti, ktoré sú zapojené do trestnej činnosti. Transparentnosť samozrejme musí byť dána aj v prípade výberu dávateľov, dodávateľov vo verejnom obstarávaní eh, v súvislosti s týmito infraštruktúrnymi projektami jasné, že nechceme organizovať zločinecké skupiny, aby tieto získavali financovanie, keďže ide o nelegálne zisky. Toto sú veľmi dôležité veci z môjho pohľadu pri najmenšom. Samozrejme sú ešte ďalšie veci, ktoré je potrebné zohľadniť Čiže v tomto zmysle možno eh, predložíme pozmeňovacie návrhy, ale nechcem opakovať to, čo tu už odznelo. Ďakujem pekne. A teraz kolegyňa Ayala Sender, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakovala spravodajcovi. Ďakujem mu za jeho naozaj veľmi eh, detailnú prácu a správu v súvislosti so správou o činnosti Európskej investičnej banky. Rada by som doplnila jednu vec. FC a konkrétne časť týkajúce sa dopravy. Som si istá, že zajtra na vypočutí získame viac informácií na túto tému. A mám trošku obavy v súvislosti s tým, aké percento rozpočtu podlieha menšej miere kontroly, nižšie rozpočty, ako v minulých obdobiach jedno z riešení na zvýšenie rozpočtov je využiť finančné nástroje, čiže čas rozpočtu EIB by sa prevzala z EIB, potom máme súkromné banky, verejné banky a ďalšie finančné inštitúcie. To by znamenalo toľko, že pôjde o spolufinancovanie a finančnú pomoc v prípade výpadku prostriedkov z iných zdrojov. A zodpovednosť za tieto rozpočty tu predsa majú banky. Ale skladanie účtov tam nie je také ako v prípade parlamentu alebo Európskeho dvora auditorov. Nebude sa presne skúmať, na aké účely sa vydalo každé jedno euro, tak ako je to v prípade európskych inštitúcií, pokiaľ ide ešte aj zo štátnu pomoc, opakujem finančnú pomoc. Uh, a tak ďalej. Takže toto je vec, ktorú som ja chcela takto vypichnúť. Mali sme prednedávnom eh, výjazd do Nemecka, našli sme viacero spolkových krajín a príjemcovia, to boli správne orgány, vždy v pozitívnom zmysle spomínali to, že časť toho finančného riadenia sa deje cez finančné nástroje. Áno, možno je to dôvod na radosť, ale kladiem si za Chladím si otázku, do akej miery sa to dá ešte skontrolovať, preskúmať. Nie je to príliš veľké dobrodružstvo. Takže toľko som chcela odkázať spravodajcovi, už som mu to povedala súkromne, ale chcela som to robiť aj verejne. Európska investičná banka samozrejme každoročne vypracúva dokumenty, uh, ktoré následne zverejňuje a tam sú často veľmi rozporuplné tvrdenia, mnoho, alebo čoraz viac finančných tokov sa deje takýmto spôsobom v tejto oblasti, čiže ako potom môžeme požadovať nejakú transparentnosť eh, výdavkov. Takže to som chcela zdôrazniť a v tomto zmysle predložím aj pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. A teraz nech sa páči pani kolegyňa Kapl. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za správu, ktorú predložil. Naozaj je veľmi obsiahla, pokiaľ ide o správu o činnosti Európskej investičnej banky za minulý rok. A teda hovorí sa tam o aktivitách banky, jej význame 80 miliard eur financovania do európskeho hospodárstva a do európskych iniciatív, teraz za minulý rok takýto objem peňazí. 14,7 miliardy, to sa uvádza v správe, išlo na inovácie, vedu. Vieme, že toto sú veľmi podstatné oblasti pre rast, zamestnanosť, digitálna oblasť. O tom sa tam hovorí viac. Príprava širokopásmovej e, siete, podniky e, malé a stredné, ktoré sú jednou z priorít Európskej investičnej banky. O tom sa tiež v tej správe píše. 85 tisíc malých a stredných podnikov dostalo financovanie Európskej investičnej banky v minulom roku 25 miliard eur je tá celková suma, čiže naozaj vidíme, že Európska investičná banka má obrovský význam pre podporu malých a stredných podnikov, ktoré sú eh, veľmi dôležité pre naše hospodárstvo. 20,6 miliardy eur na strategické infraštruktúry, eh, FC, teraz e, bude fungovať podporne a týka 20,6 miliardy šlo hlavne na projekty TNT, ktoré sú veľmi dôležité a potom strategická infraštruktúra v Európe. Potom ďalšia vec, ktorá sa tam uvádza, 19,1 miliardy na klimatické zmeny, boj proti ním. Tu by možno bolo dobré pri vyhodnocovaní projektov, a to by sa mohlo napísať do tej správy, by sa dalo do budúcnosti e, klásť väčší dôraz na to, aby tieto projekty alebo platby do fondov e, sa robili tak, že sa príjemcovia e, záväzne e, prihlásia k cieľom COP21, takže tie záväzné cieľe 2020, máme tu krajiny, e, ktoré dostávajú prostriedky z týchto prostriedkov a pritom nemajú záväzné e, ciele e, v zmysle proti klimatickým zmenám, čiže e, takúto podmienku by som do toho ja vložila. Potom 7,9 miliardy eur na projekty mimo EÚ Tam by bolo dôležité tiež stanoviť taký parameter. OECD už pred časom prišla s návrhom a myslím si, že vo svetle utečenskej krízy je to dôležité, aby sa investovalo hlavne do krajín, kde vyvstávajú dôvody na opustenie krajiny, či na hospodárskú obnovu alebo oživenie v takýchto krajinách. Čiže vo svetle aktuálneho vývoja je, myslím, rozumné investovať osobitne do krajín alebo do projektov, samozrejme bankable projects, v krajinách, kde by sa dali znížiť dôvody na opustenie krajiny. Ehm, viem, že sú tu určité asymetrie, pokiaľ ide o rôzne regióny. Čiže možno by sme sa mohli zamerať v tomto zmysle na také eh, krajiny, eh, ktoré ktorých sa to osobitne týka. A ešte ku kapitole jedna malá poznámočka. Tam sa hovorí o investíciách na urýchlenie hospodárskej obnovy a zvyšenie produktivity, teda takéto by mali byť prioritou. 300 miliárd eur chýba. Na investíciách FCB mohlo túto dieru zaplatať, ale bolo by dobre, keby sa v tejto prvej časti správy vyslovene uviedlo, že očakávame ďalšie zvýšenie kapitálu v investičnej banky. Pán Hoje, keď tu bol naposledy, povedal, že posledné zvyšenie kapitálu pochádza z roku 2012. 108 miliard eur nad pôvodný rámec to bolo. Investičný objem bol už ale e, vyčerpaný e, pred koncom potreb platobnej lehoty eh, do, jaru, do jary a toto je plne dobrý, dobrý signál, že tie peniaze sa využívajú, že toto je príležitosť, eh, ktorá sa využíva a že investičná banka naozaj prispieva k podpore investícií a rastu a zamestnanosti v Európe. Takže v tejto súvislosti aj ja predložím zo pár pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Schade, dass... Ďakujem, škoda, že IBE nie je zastúpená. Bohužiaľ, tu osobitné pozvanie pre nich či pre iných nie je. Bolo by som sa bývala spýtala ešte aj na Sýriu napríklad. Otazník o prerušení tamojších pôžičiek. Otázka znie, čo sa udeje s tamojšími projektami. Bola by to e, dôležitá téma, blok otázok. E, ak teda nie je schopný nám odpovedať tieto otázky už zastupca komisie, takisto k výročnej správe by bolo nápomoč, nápomocné mať veci už teraz. Požiadavky no, e, dostávame cez jednotky medzi inštitucionálnych vzťahov, možno vedia kolegovia zo sekretariátu. I ďalšie otázky nemôžem zodpovedať, pretože sú naozaj otázkami na EIB. To sa mi naozaj e, páči. E, na záver snáď ešte spravodajca. Rád by som poďakoval všetkým tým, ktorí e, sa tu spolupodielali, určite možno ďalej pracovať, určite tu ochota prispieť, komentár snať ešte k niektorým bodom. Zastupcovia komisie komentovali odsek 3 bod, u ktorého vy, e, ktorý ste zdôraznili vy, geografická distribúcia investícií. Tu treba byť naozaj veľmi vážny, pretože si nemyslím, že je uspokojivé povedať, že že sú to postupy posudzovania rizik a teda, a teda to sú uh, argumenty e, relevantné, ale nemôžeme sa pri tom zastaviť treba naozaj e, využiť, vyvážiť tie, tieto praktiky so základnou misiou e, tejto banky a spár, správa v e, úvodnom ustanovení 3 opakuje texty niektorých dohôd, ktoré hovoria o, o, o tom, aké sú tieto centrálne úlohy a hovorí sa tu, že na, úlo, na splnenie tých úloh Banka by mala dávať záruky, ktoré uľahčia financovanie projektov v sektoroch ekonomiky, pričom sa bude operovať na neziskovej báze. Takže zámerom zjavne dohôd je to, aby EIB bola bankou s misiou. Nevadilo by mi ísť E, e, uvažovať o tom, čo je, aké by mali byť primerané implementované politiky. Avšak určite je tu potreba proaktívnejších politík zo strany banky, riešiac e, základné rozdiely pri rozvoji jednotlivých ekonomík. Pokiaľ ide o obavy v tomto bode, zo strany írskeho kolegu. Očividne áno, je tu potreba e, uviesť veci na poriadok. Ten záverečný efekt, ak mám hovoriť o Bulharsku, je tu konzistentné udržovanie e, vyváženého e, rozpočtového schodku pod 3 a verejný dlh eh, nižší ako 30 HDB, pričom je tu minimálna inflácia a fixný výmenný kurz a pritom sú, sú tu iné e, otázky a to sú úvahy, kde by mala byť banka zapájana pri prekonávaní ich. A nemala by len jedno hovoriť, že trhy, e, trhy nemajú jednoducho záujem. Hovorili ste o tom na začiatku, boli tu odpovede banky na otázky z 15. októbra. Treba ich preveriť a verím, že môžeme riešiť viac otázok. Je tu však základná otázka, pokiaľ ide o výkazníctvo k aktivitám banky, pretože momentálne nemáme výročnú správu Je tu však správa o ak- výročných aktivitách, správa o štatistikách a tak ďalej, účtovnícka správa. E, jedna z tých relevantných otázok je otázka číslo 23. Je nasledovná. Väčšina správ má osobitné e, výkaznícke e, otázky a mandáty, požiadavky využívajúc uspôsobenú metodológiu e, pri e, odkaze na údaje. Porovnanie by mohlo viesť k chybným záverom. Čo to presne znamená? Nechcem tu rečniť. Určite to však nie je uspokojivé, a to e, pokiaľ ide o jednotu e, výkazníctva a jednoznačné závery, ale tiež z pohľadu, keď hovoríme o tom, ako banka rieši e, neuspokojivý rozptyl distribúciu. A v neposlednej miere dozor parlamentu Je to naozaj zvláštne, že tu nemáme zástupcu EIB. Ich komentáre minimálne by boli zaujímavé. Len by to e, zdôraznilo e, potrebu primeraných postupov. Ja, absolút vielen Dank. Ich kann... E, ďakujeme v tej povinnosti výkazníctva máme naozaj e, medzery, na to poukazujeme každý rok. Sme vám vďační. Máme tu práve preto túto otázku a budeme na to poukazovať veľmi rozsiahlo. Pokiaľ ide o spravodaj, e, o výkazníctvo finančných nástrojov, už to nás nemôže uspokojovať. Musíme hovoriť o tom, čo tak podnikneme, pretože verejné prostriedky musíme e, vnímať e, komplexne lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov je 5. december, ak sa nemýlim. Ešte kolegyňa Ayala Center. Áno, nebolo by možné e, expressis verbis, keď, máme, keď riešime pozmeňujúce návrhy, keď hlasujeme, nebolo by možné mať priamu reakciu banky, odliadnúc od písomných odpovedí e, na otázky pána Pirinského? E, áno, rozhodne tak treba učiniť. Došlo už k prvému stretnutiu s pánom Hojerom. Vychádzal som z toho, že tu dnes EIB bude. Nerozumiem, prečo nezaujímajú stanovisko. Zvážiť musíme, čo urobíme, aby sme si tu s nimi e, dohodli stretnutie, aby sme vlastne dali viac času na lehoty, na, na pozmeňujúce návrhy. 15. december je to momentálne. Hlasovanie v našom výbore 28. január. Lehota je 30. november, áno na programe, ale po, v programe je napísaný 15. december. Tak ktoré teraz platí? Dnes tu máme v, roz, ro, v materiáloch naozaj rozmanitosť verzií a možností. Ja, no? 15. 15. december. E, zašleme vám tu konkrétnu pravdivú lehotu. Kedy je záverečná lehota? Also dann gehen wir mal davon aus, dass es 30. November. Vychádzam z toho, že je to 30. november. Aber ich denke, dass wir... Ale v každom prípade mali by sme hovoriť ešte aj z EIB. Tým pádom tento bod programu je vybavený. Teraz sme pre ďalšo, ďalšom bode výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ. Spravodajcom je pán kolega Javor, ktorý ich sa hneď i ujíma slova. Ďakujem. Za spoluprácu ďakujem i tieňovým spravodajcom. E, v prvom rade by som chcel e, pripomenúť nám všetkým, že už sme tento rok boli diskutovali so zástupcom OLAFu, pánom Kesslerom, ktorý nám prezentoval správu OLAFu za tento rok. Mali sme tiež diskusiu s pani komisárkou Georgievou, ktorá e, výboru odprezentovala správu komisie a všetky tie poučenia z týchto diskusí sme sa snažili zapracovať do našej správy. nám išlo vytvorenie komplexnej správy s jasnou štruktúrou, aby čitateľ pochopil rôzne čísla a problémy. Našim cieľom bolo vytvoriť správu vyváženú so všetkými relevantnými číslami za finančný rok 2014, tiež identifikovať existujúce problémy v systéme a navrhnúť riešenia inovatívne pre objavené problémy moja prvá poznámka je tá, že EÚ a členské krajiny zdieľajú zodpovednosť pre implementáciu 80 rozpočtu EÚ a tak aktivity inštitúcií EÚ a tiež členských krajín sú našim záberom. Našim princípom pri e, tvorbe správy bolo za, kombinovať rozumné použitie verejných prostriedkov tiež s čo najlepším využitím každého použitého eura. Rád by som poukázal na niektoré detaily správy. Prvá vec e, je informovanie o nezrovnalostiach. Radi by sme, aby komisia reagovala na požiadavky e, parlamentu z minulých správ, ale neudialo sa tak. Parlament e, e, viackrát vo svojich správach e, nadniesol problémy e, s výkazníctvom nezrovnalosti a komisia ale naďalej neodpovedá relevantne. Takisto podstata medzery v oblasti DPH, konštantná téma, asi 100 e, miliard eur ročne. To je tá, ten rozsah tejto medzery. Treba to, e, o tom informovať EÚ a členské krajiny a komisie, aby efektívnejšie mala využívať svoje právomoci pre riešení tohoto problému. Je to väčšia medzera než celý rozsah rozpočtu EÚ. Druhý bod problémy, ktoré boli identifikované a opatrenia, ktoré sú potrebné. Lepšie výkazníctvo. My očakávame, že komisia včas odprezentuje svoju správu o boji proti korupcii a že sa tam pridá kapitola i o efektivite inštitúcií EÚ v boji proti korupcii. 28 kapitol členských krajín tu je, ale nevideli sme kapitolu 29 o európskych inštitúciách. Tiež by sme chceli požiadať, eh, aby tu bol index na evaluáciu výkonu členských krajín v boji proti korupcii na každoročnej báze. Verím, že kontrolné mechanizmy na kontrolu použitia prostriedkov by mali odzrkadľovať výkon členských krajín v boji proti korupcii a takýto index by mohol by byť stimulom pre členské krajiny. Je tu tiež stály problém so spolahlivosťou a kvalitou údajov z členských krajín. Toto sa jasne vyjadrilo slovami pána Kesslera z OLAFu a preto vyzývame komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými krajinami v získavaní spolahlivých dát. Ďalej ide o podporu legislatívy minimálnu úroveň ochrany informátorov. Informátori majú veľmi dôležitú úlohu pri odhaľovaní korupcie eh, a bez podpory informátorov by sme sa nevedeli spolahnúť na efektívny účinný boj proti korupcii. Treba jasne ukazovať, že sme na ich strane a že ich chránime v rámci inštitúcií EÚ i členských krajín. Tiež sa domievame, že EÚ by mala podporovať cezhraničný Eh, eh, investigatívnych novinárov. To je tiež eh, dôležitá súčasť boji proti korupcii. Tretí dôležitý blok je smernica PIF a tiež nariadenie EPPU. Ja sa domnievam, že potrebujeme smernicu, potrebujeme to čo najskôr a potrebujeme čo najskôr tento blok rýchlosť prijatia nariadenia EP je tiež jednou časťou témy. Druhá otázka je, aký typ návrhu dostaneme a aký môžeme akceptovať. Možno je dôležitejšie mať silný návrh, než prijímať ho veľmi narýchlo. Vidím, že tu je veľmi silný odpor zo strany niektorých členských krajín chrániť Finančné záujmy EÚ e však musíme a preto musíme tento problém riešiť. Tiež verejné obstarávanie je dôležitou témou. Miera nezrovnalosti v oblasti verejného obstarávania zostáva vysoká. Potrebujeme korektne teda implementovať novú e, smernicu a komisia by mala úzko sledovať vývoj Mala by sa tiež vyvinúť databáza o nezrovnalistiach, kde sa poskytne základ pre analýzu komplexného spôsobu frekvencie e, chýb v oblasti verejného obstarávania. V neposlednej miere vyšetrovanie a úloha OLAFu, to je dôležitá téma. Musíme e, čo najrýchlejšie vyriešenie ostávajúcich problémov medzi OLAFom a dozorným výborom pretože ani OLAF, ani ten dozorný výbor nedokážu si plniť účinne svoje e, úlohy a nevideli sme tu zlepšenie v tejto situácii. Preto žiadame komisiu, aby e, sprostredkovala medzi oboma orgánmi a aby sa hľadali dlhodobé riešenia e, bezodkladne. Ak má byť boj proti korupcii efektívny, odporúčania OLAFu sa musia použiť systematicky posledné slovo. Máme tu dobrú spoluprácu medzi jednotnými politickými skupinami a samozrejme musíme sa čo najlepšie snažiť navrhnúť túto správu. Čakáme však na príspevky e, a návrhy vaš, z vašej dielne, aby sme správu vylepšili oproti terajšiemu stavu. Ďakujem. Ďakujeme. Začneme rozpravou. Prvým e, rečníkom je pán Vogn. Chcem poďakovať spravodajcom za ich správu. Teší ma, že sa nehovorí len o výdavkoch, ale i o príjmoch. Často túto časť e, mince zabúdame a nemali by sme tak činiť, pretože je to dôležitá, veľmi rozhodujúca súčasť rozpočtu stanovisko e, pre, e, som, som, som rozpravodajcom pre stanovisko e, vo výbore REGI a práve tu sa zameriam na e, koheznú politiku. V stanovisku REGI budeme hovoriť o tom, že kohezná politika je oblasťou e, s najväčšou oblasťou chýb a že sa stabilizuje, hoci by sme že e, samotné čiastky narastajú a to je dôvod obáv. V stanovisku tiež po, budeme hovoriť o tom, že definícia e, e, sa mení, pokiaľ ide o definíciu, čo je e, podvod a čo nie. Aj preto je veľmi ťažké merať nezrovnalosti. Kvôli týmto rozdielom je veľmi zložité nájsť dobré, dobrý meter pre to, čo je už podvod a čo je chybovosť Možno by sme sa mali pozerať na uniformnejší systém naprieč EÚ, kde každý sa aspoň snaží merať rovnakú vec rovnakým spôsobom. Tiež budeme členské krajiny vyzývať, aby e, sa snažili o čo najlepšie postupy pri e, evaluácii toho, čo sú podvody. Žiadame tiež účasť e, jednotlivých zložiek pri efektívnom boji proti podvodom. Budeme nabádať členské krajiny otázka, ako je obstarávanie, pretože vždy, keď e, tu vidíme čísla v chybovosti, obstarávanie je vždy e, dôležitým e, elementom. Vítame ďalej smienku strednodobého hodnotenia e, pre rok, do roku 2018. To nám umožní e, revidovať situáciu v podvodoch v koheznej politike. To je dobrý moment pre revíziu, pretože dovtedy nové programy teraz prijaté sa budú môcť e, zohrať nové opatrenia k zjednodušení, k zjednodušeniu v REGI sa domnievame, že zjednodušením procesu pre príjimateľov a e, regióny môžeme bojovať proti podvodom a môžeme to podporiť v strednodobej správe, tak ako tá navrhujete. Takže toto e, sú pripomienky výboru reči. Budeme o tom hlasovať e, vo štvrtok ráno. Možno sa naše stanovisko mierne zmení, ale dúfam, že nie, pretože vo výbore reči sa viedlo veľmi veľa diskusí medzi rôznymi skupinami, pokiaľ ide o to, aké stanovisko by sa malo podporiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu máme pani kolegyňu Peteru. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem takisto aj pánovi Javorovi za to, že predložil túto správu. Chcela by som poukázať na dve veci, ktoré by podľa mňa mali byť vysvetlené. Najprv bod 18, teda finančná podpora pre cezhraničných investigatívnych novinárov. Myslím si, že tu máme problém. Nechápem, ako by verejná inštitúcia mala podporovať aktivity nezávislých médií, ktoré by mali opisovať aktivity takýchto inštitúcií. Takže chápem, že môžeme vytvoriť podmienky pre nezávislosť a slobodu prejavu pri cezhraničnom žurnalizme. Tak to chápem, pretože tu vytvárame istý rámec a novinárom zaručujeme slobodu ich fungovania. Ale pokiaľ ide o finančnú podporu, tak o tej sa tu hovorí. A potom bod 24, posledná veta, to pripomína e, otázku Tariko, kde Súdny dvor Európskej únie poukázal na to, že DPH je tradičný vlastný zdroj. A tu som trošku prekvapená, pretože smernica zo 7. júna 2007 týkajúce sa vlastných zdrojov hovorí, že máme tri typy vlastných zdrojov. Najprv tradičné vlastné zdroje, potom vlastné zdroje, ktoré e, pochádzajú z poplatkov za cukor, ako aj, aj celné poplatky. A potom tu máme vlastné zdroje, ktoré súvisia s DPH a vlastné zdroje, ktoré súvisia s PMB. A preto e, som sa pozrela na výrok súdu z roku 2015, zo septembra 2015 a tu hovoríme o niečom, čoho výklad tu nevidím. Tuto v tomto zhľadne nevidím výklad tejto záležitosti. Nemali by sme využívať e, tento výrok súdu v bode 24 Jednoducho to nie je opodstatnené tým, čo tu citujeme. Toto je podľa mňa dosť dôležitý prvok, pretože v takejto situácii tento argument odpada. Ďakujem. Kolega Pirinsky, pýta. Kolega Pirinsky. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Javorovi za správu, ktorú odprezentoval. Myslím si, že táto správa tvorí veľmi dobrý základ pre prediskutovanie e, tejto veľmi dôležitej záležitosti a ten záverečný text bol veľmi užitočný. Takisto by som chcel oceniť príležitosť, že som so spravodajcom mohol viesť e, konzultácie a chcel by som sa mu poďakovať aj za to, že zobral do úvahy návrhy, ktoré padli pri týchto konzultáciách. Hovorím to preto, že podľa mňa je to vítaný vývoj v tejto správe. To, že tu teda boli zdôraznené viaceré body. Je tu problém nejednotného predkladania správ zo strany členských štátov a takisto sú tu nejednotné údaje, ktoré sa týkajú podvodov a nezrovnalostí, ktoré sa predkladajú. To sa spomínalo a mohlo by sa to ďalej rozpracovať v správe. Je to úloha, ktorú by sme mali mať na pamäti, keď sa budem v budúcnosti snažiť stále lepšie merať podvody a nezrovnalosti. A takisto si myslím, že stojí za to zobrať do úvahy aj očividnú skutočnosť a to, že počet a výška týchto nezrovnalostí poukazuje na to, že ide skôr o nezrovnalosti, ktoré nie sú podvodmi. A tu si myslím, že správa správne upozorňuje na administratívne opatrenia, ktoré sú potrebné na aktívny boj s príčinami takýchto nezrovnalostí, ktoré nie sú podvodmi. Sú to eh, aktivity, ktoré by mali konať členské štáty, ale aj v spolupráci s komisiou. Potom eh, tu boli ďalšie veci, ktoré poukázali na členské štáty a ktoré kritizovali prax členských štátov. Ja by som nenamietal proti tejto praxi, ale treba byť opatrný, pretože táto prax vždy so sebou nesie riziko umyselného konania alebo neumyselného konania alebo zaujatého konania. A keď je tu zaujatosť pri menovaní pochybných praktík v členských štátoch, e, tak je to napadnutelné. Potom pokiaľ ide o odsek 19, myslím si, že tam hovorí o dôležitej veci a to o potrebe ďalej rozvinúť mechanizmus časného varovania zo strany komisie, e, ktorý bude viesť k pozastaveniu finančných prostriedkov. Tu treba ale jasne zadefinovať kritéria a spôsob, akým by sa mali uplatňovať. A e, odseku 34 je ďalší dôležitý bod a to, že sa tu nezameriava iba na pašovanie tabaku, ale že sa tu zameriavame na širšiu otázku zabaveného, e, e, teda falšovaného tovaru. A takisto by som sa e, chcel opýtať spravodajcu niekoľko vecí, ktoré sa týkajú údajov je tu tá otázka nezrovnalosti, ktoré nie sú podvodmi. Je tu porovnanie medzi rokmi 2013 a 2014. Práve PIF tieto nezrovnalosti eh, sa zvýšili o 5%, zatiaľ čo v návrhu správy hovoríme o 48% odseku 3. Takže mám otázku, ktorá si žiada vysvetlenie. Potom je tu otázka výkladu údajov, ktorú som spomínal. Otázka opätovného získania prostriedkov, ktoré by sa mali zaplatiť do rozpočtu EÚ a týkajú sa príjmov. E, v prílohe 9 sú isté údaje, prílohe 9 e, dokumentu 165 a v správe sa spomína, že tá priemerná miera vymáhateľnosti je 24 a Spojené kráľstvo a Bulharsko majú tri razy vyššiu mieru. Treba sa ich na to opýtať. O Bulharsku sa tu píše, ako keby e, to bolo 96%. A neviem, či to treba považať za problém alebo za úspech. No a potom je tu e, rovnaký problém nejednoznačnosti, pokiaľ ide o vymáhanie finančných prostriedkov v rôznych situáciách a rôznych obdobiach v rámci spoločnej polnospodárskej politiky. Tu sú menované niektoré členské štáty, iné zase nie sú menované. A je tu zovšeobecnenie ich výkonov v SPP a ten obraz je zložitejší a rozmanitejší, pokiaľ ide o rôzne typy príjmov v prípade jednotlivých krajín. Takže opäť tu treba objasniť a konkrétnejšie uviezť, ako to je. No a potom je tu ešte otázka odseku 12. Náš kolega Von, ktorý má dočinenie s kohezným fondom a s koheznými finančnými prostriedkami, zrejme e, prispel do tohto odseku, ale tu sa miešajú údaje, ktoré sa týkajú kohezného fondu s údajmi, ktoré sa týkajú koheznej politiky ako takej. Pretože to zvýšenie o 660 má dočinia s kohezným fondom, zatiaľ čo celkový rast nezrovnalosti e, bol 76%, takže 76% je jedna vec a 660% je zase iná vec. Takže to sú niektoré z tých eh, problémov, na ktoré bolo podľa mňa treba upozorniť. Ale máme pred sebou správu, ktorá je vlastne jasným krokom vpred a na ktorej môžeme ďalej budovať. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Ali, bitte. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Явор, на първо място искам да Pán Ali, ďakujem veľmi pekne. E, pani predsednička, najprv by som chcela poblahoželať tejto správe. E, keď teraz hovoríme o takejto správe, kde sa hovorí o ochrane finančných záujmov, musíme zobrať do úvahy aj túto vec. Potrebujeme novú víziu, novú stratégiu pre to všetko, čo sa deje v Únii. Existujú nové stratégie, existujú nové iniciatívy. Keď eh, hovoríme o dojmoch, eh, musí nám byť jasné, že sa na nás dívajú všetci, daňoví poplatníci sa na nás dívajú a pomaly strácame dôveryhodnosť. Preto musíme dávať veľký pozor na rozpočet a musíme urobiť všetky kroky na to, aby sme zabezpečili a ochránili naše finančné záujmy. Preto je správa komisie o ochrane finančných záujmov únie veľmi dôležitá. ľudí opravné mechanizmy, ktoré boli zabudované. Takisto sa tu uvádzajú opatrenia, ktoré urobila komisia, aby prostriedky, ktoré boli neoprávnene vyplatené, opäť získala späť. Myslím si, že správa je dobrá, vyvážená ale sú tu niektoré aspekty, na ktoré sa chcem zamerať. V prvom rade sa tu vychádza z výsledkov. Dobre, výsledky sú dôležité, výsledky sú dôležité pre kontrolné systémy, pre riadiace systémy. Musíme identifikovať chyby a opraviť ich. To je úplne jasné. Je veľmi dôležité, aby kontrolné stratégie identifikovali rizikové oblasti. Musia identifikovať tieto oblasti a kontroly musia priniesť pridanú hodnotu. Prečo to hovorím? E, pretože kontroly znamenajú aj dodatočnú záťaž e, pre konečných užívateľov a príslušné zdroje by sa mohli využiť aj na iné účely. Vo výročnej správe nie je jasné, či výdavky e, v roku 2014 dopadli lepšie ako v predchádzajúcom roku. Mne to aspoň teda nie je jasné. Sú tu aj iné príklady, eh, pokiaľ ide o boj proti podvodom. Eh, sú tu programy Herkules a Perikles. Dobre, rozumieme, čo je rozpočet, ale výsledky týchto programov som nepochopil ako sa použilo každé euro v týchto programoch, to mi nie je jasné. E, v rámci správy komisie sa hovorí, že pokiaľ ide o tie nezrovnalosti, ich počet stúpol. Ale prečo? Dá sa to vysvetliť lepšou kontrolou, alebo je ich jednoducho viac. Aj pán Pirinsky povedal, je tu selektívny návrh, pretože niektoré štáty sú menované a iné nie. Prečo je to tak? Programy treba optimalizovať, aspoň podľa mňa. Počet programov sa nemusí zvýšiť, ale Potrebujeme rovnováhu medzi kontrolou a rozpočtovaním. Chceme mať výkonné rozpočtovanie. To ale znamená, že potrebujeme silnejšie politiky a lepšie výdavky. Tieto výdavky musia byť kontrolované, ale zároveň musíme posilniť aj dôveryhodnosť inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán kolega Ali. V posledných rokoch e, komisia sa naozaj snažila zlepšiť e, systémy e, nahlasovania. Teraz tu máme kolegu Novaková, Nech sa páči. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Javorovi za prácu, ktorú urobil na tejto správe. Táto správa je dobre vyvážená a ako hovoril predrečník, je vždy škoda, keď sa spomínajú viaceré členské štáty a iba niektoré údaje. Pokiaľ ide o tých 150 miliard eur e, ročného rozpočtu, e, ktoré sa utratili, tak rozpočtové výbory sú najlepším priateľom človeka, pretože my totiž to chceme vidieť súvahu s údajmi o tom, ako sa utratil rozpočet, ale chceme tam vidieť aj viditeľné výsledky. Chceme vidieť, čo sa tam uh, dosiahlo e, s peniazmi európskych daňových poplatníkov. My už sme hovorili veľa o rozpočte založenom na výsledkoch. Prečo? Aby sme nielen videli počet projektov, ktoré boli zafinancované, ale preto, aby sme úplne zmenili celú filozofiu koheznej politiky, aby sme ju zmenili z financovania vašich želaní na financovanie vašich potrieb. Preto vítam e, väčšinu záverov pána Javora, ale domnievam sa, že s týmto rozpočtom založenom na výsledkoch musíme robiť aj kontroly založené na rizikách. V niektorých členských štátoch sa dosahujú veľmi dobré výsledky a nemusíme robiť toľko kontrol. A určite si sami viete predstaviť, ako narastá počet nezrovnalostí s počtom kontrol. Čím viac byrokracie, tým viac nezrovnalostí, pretože tým väčšiu šancu majú členské štáty urobiť chybu. A som rád, že prechádzajúci rečníci povedali, že nie všetky nezrovnalosti sú podvod. A to je dobre, pretože potrebujem obnoviť dôveru v európske inštitúcie. Takže musím povedať, že takéto správy musíme robiť aj preto, aby sme vyvolali väčší záujem. Škoda, že tu nebola EIB a nevypočula si správu pána Pirinského a chcel by som vedieť, aký vplyv bude mať aj táto správa. A preto sa teším na pozmeňujúce návrhy a chcem vidieť, aký vplyv budú mať tieto správy v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Vali ako posledný na zozname. Áno, ešte raz ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj pánovi spravodajcovi a súhlasím sa mnohým z toho, čo tu už odznelo. Najmä s tým názorom, že aby sme sa mohli efektívne popasovať s podvodmi, je potrebná spolupráca medzi členskými štátmi, výmena informácií, o otázkach daňových, fiškálnych, pretože chceme jednotný európsky register. Kým to teda neurobíme, tak e, sa nebudeme schopní vyhnúť podvodom z DPH. Ľudia budú obchádzať e, daňové predpisy, organizovaný zločin bude naďalej aktívny, čiže bez komunikácie medzi členskými štátmi tento boj iste nevyhráme. Ďalšia dôležitá vec to je, aby komisia zohľadnila všetky správy z dielne členských štátov, pokiaľ ide o ich interný boj s korupciou. K verejnému obstarávaniu no už videli sme, aké nezrovnalosti, chyby sa dejú, k akým podvodom dochádza. Preto návrh, e, aby komisia pripravila takú databázu, aby sme sa mohli popasovať aj s týmto problémom. Áno, mnoho chýb procedurálneho charakteru a potom aj chyby súvisiace so transparentnosťou informácií o tendroch. Občania sa pýtajú, ako sa prostriedky v inštitúciách míňajú a tejto chyby e, bohužiaľ o transparentnosti nesvedčia. Takže sa musíme zamerať na projekty v oblasti infraštruktúry, financované z rôznych fondov, z Európskej investičnej banky, Fondu na regionálny rozvoj a tak ďalej, pretože prostriedky, ktoré idú do takýchto druhov aktivít, musia byť ešte transparentnejšie, musia byť špeciálne transparentné pretože verejné obstarávanie je často terčom záujmu a e, verejnosť potom vidí, aké veci nefungujú a aj tie napojenia na organizovaný zločin, e, na pranie špinavých peňazí. Takže e, je dôležité mať medzinárodnú spoluprácu, aby sme naozaj mohli skoncovať s organizovaným zločinom. Organizovaný zločin využíva eh, obrovské prostriedky a tieto potom perie rôznym spôsobom a často sú do toho zaangažované aj prostriedky z fondov EÚ. Taktiež ochrana informátorov je veľmi dôležitá. Ak chcem posovať sa s podvodmi, s korupciou v inštitúciách, Myslíme si, že toto je naozaj kľúčové a parlament musí naozaj hovoriť jednotne, jedným hlasom na podporu ochrany takýchto informátorov pretože ak ich neochránime, vystavíme sa riziku toho, že finančné záujmy EÚ nebudú chránené, pretože takéto osoby často svedčia o závažných porušeniach v inštitúciách. A pokiaľ ide o colné poplatky, toto je tiež dôležitá vec a poprosím inštitúcie, aby sa na to zamerali. Ja by som chcel vedieť, akú kvalitu majú na severe Európy kontroly v prístavoch, pretože to, čo na severe prichádza na územie EÚ, to sú naozaj obrovské objemy tovarov a je naozaj veľmi zložité tie kontroly robiť detálnym, hĺbkovým spôsobom. Potom sú tu problémy súvisiace s tempom, s to rýchlosťou, ako sa presúvajú tieto tovary, prídu do jedného terminálu, okamžite je potrebné ich poslať ďalej, čiže to neponecháva priestor na potrebnú kontrolu. Čiže pokiaľ ide o príjmy EÚ, priame príjmy EÚ, takéto riziko, že sa nevyberajú v potrebných objemoch z takýchto dôvodov a že toto môže naozaj e, poškodiť ekonomiku mnohých členských krajín EÚ. A ďalší bod, tým je náš vlastný výkon, naša vlastná výkonnosť. Európske projekty sú tieto vôbec e, schopné fungovať, e, fond pre imigráciu a tak ďalej. Aj toto musíme náležite vyhodnotiť výkonnosť týchto prostriedkov, či prinášajú zamýšľané výsledky. Ak nie, tak by sme nemali naďalej financovať takéto projekty, také, ktoré nevytvárajú pracovné miesta, neintegrujú migrantov, nepomáhajú eh, k reštrukturalizácii členských štátov, tak aby sa trhy prispôsobili európskemu. Čiže musíme jasne preskúmať eh, funkčnosť, respektíve nefunkčnosť systému a prijať náležité opatrenia na vylepšenie. Ďakujem pekne. A teraz eh, kolegyňa dostane príležitosť zareagovať. PIF a Staff Working Document eh, kom, komisie sú vynikajúce podklady, čiže kto si toto naštudoval, už má relatívne dobrý prehľad o plusoch a mínusoch správy v našich členských štátoch. Takže pani Hoffman, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa osobitne poďakovať za vaše vyjadrenia na tému PIF a správa a prílohy. Áno, každoročne je to obrovská práca spolupráci s členskými štátmi a chcem sa poďakovať aj kompetentným kolegom v OLAFE, ktorí to pripravili s ďalšími oddeleniami Európskej komisie. Takže ďakujem za vaše pochválne slova. Ak dovolíte, teraz by som prešla do angličtiny. Naozaj môžem súhlasiť eh, s veľkou väčšinou toho, čo povedal spravodajca a ostatní poslanci. Aj my vašu správu považujeme za vyváženú. Eh, sú tam z nášho pohľadu aj naozaj zaujímavé návrhy k rôznym oblastiam politík. Eh, tieto spadajú do kompetencie rôznych komisných oddelení, nielen OLAFu. Spomínate správu o korupcii a otázky súvisia s verejným obstarávaním. To všetko je veľmi dôležité. Ochrana finančných e, záujmov je teda zjavne horizontálna otázka. Komisia bude reagovať na všetky odporúčania v uznesení, ako náhle parlament toto uznesenie príjme. Ak dovolíte, teraz by som sa zamerala na zo pár bodov, všetko iste nepreberiem. Možno by som sa najskôr vyjadrila tomu, čo povedal spravodajca o tom, aké nezrovnalosti sa v dokumentoch objavujú, koľko ich je a tak ďalej. Viedli ste svoje obavy. Tiež aj ďalší poslanci, napríklad pán Pirinsky, sa k tomu vyjadrovali. Teda, či tie údaje sú alebo nie sú správne. A my sa chceme na túto otázku komisii pozrieť, tak aby ste aj vy v vašej správe mali naozaj správne údaje. Ak na toto požiadate, radi to pre vás urobíme. A pokiaľ ide o tie iniciatívy spustené komisiou a OLAFom v boji proti podvodom, vy to tej správe spomínate stratégie komisná boja proti podvodu sektorálne jednotlivých agentúr a potom na úrovni členských štátov tam sme naozaj posilnili aktivity osvetového charakteru v členských štátoch, tak aby aj orgány členských štátov príjmali vlastné stratégie boja proti podvodom, a tiež pokiaľ ide o školiace aktivity, to sme posilnili vrátane AIMS systému komisie zaoberajú, pokiaľ je takto systém komisie, zaoberajúci e, sa e, takýmito nezrovnalosťami. Máme už piaty takýto systém. Takže tu sa dejú školenia a tieto všetky opatrenia prispeli k tomu, že členské štáty, ich správa eh, je už lepšie pripravená, vybavená nástrojmi na zisťovanie prípadov podvodov a potom na ich riešenie, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Čiže členské štáty podľa nás teraz eh, posilnili svoje detekčné kapacity, ako aj e, vykazovacie aktivity. Takže máme pocit, že e, to zvýšenie, e, pokiaľ ide o počet tých nezrovnalostí, že toto je skôr pozitívna vec, že sa ich viac odhaluje, dali viac odhaliť. Mm, Čiže nie je o to, že by tá chybovosť alebo tá podvodovosť bola vyššia. E, Naopak, členské štáty majú lepšiu schopnosť takéto e, prípady odhalovať a vykazovať. Vy hovoríte o programe Herkul. To je program boja proti podvodom členských štátov veľký úspech v roku 2014. Rozpočet je obmedzený v rámci finančného rámca, ale máme tu signály zo strany členských štátov, napríklad spolufinancovanie je tam teraz e, vyššie, miera spolufinancovania a tak ďalej, potom aktivity na strane príjmov, e, lepšie Eh, aktivity v oblasti colnej, spolupráca v colnej oblasti, to sú naozaj praktické cesty k zlepšeniu. A ešte by som spomenula legislatívne návrhy, ktoré sú momentálne na stole s cieľom posilniť na európskej úrovni boj proti podvodom. Vy ste spomínali smernicu PIF a súhlasíme s vami v tom, pán spravodajca, že DPH musí byť súčasťou tejto smernice, jej pôsobnosti a e, bolo by dobre, keby sa spolu zákonodárci čo možno najskôr na tom dohodli. Ja som sa spojila s našim právnym oddelením. Prípad Tariko, rozsudok súdneho dvoru hovorí jasným jazykom a môže nám byť nápomocný Uvádza sa tam, že DPH je súčasťou finančných zájmov EÚ a preto by mala byť aj súčasťou smernice PIF, inak eh, by to bol krok vzad. A potom EPO, aj tam s vami súhlasíme, pán predseda, že je dôležité dopracovať čo najrychlejšie kompromisu, ale eh, čo je dôležitejšie, je to, že ten kompromis musí byť skutočnou pridanou hodnotou pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ. A toto sa zaručí iba v prípade, že EPO bude mať celoeurópsky charakter a bude môcť e, e, byť efektívnym, nezávislým. Takže počítame s vašou podporou, podporou parlamentu. A naozaj sa tešíme podpore nielen Libe, ale aj KONT, lebo naozaj ide o ochranu finančných záujmov že je to aj vaše pole pôsobnosti. No a keď sa pozrieme na rokovania v rade, súčasnú situáciu, no, obávam sa, že sme od tohto cieľa ešte vzdialení, je to zložité a musíme to monitorovať. A ešte dva body hádam k tomu, čo počas diskusie odznelo Napríklad správa o boji proti korupcii. DG Home to má na starosti. Komisia sa zaviazala, že pripraví v roku 2016 správu. Neviem, či to nie je prískoro. A že sa bude správa vypracovať s dôročnou frekvenciou. Ale zdroje sú naozaj obmedzené. A ešte som sa chcela vedieť k lednému obstarávaniu. To je dôležitá oblasť. Komisia jej pripisuje veľký význam. Máme tu zaujímavý návrh vytvoriť databázu, pokiaľ ide o chyby v oblasti verejného obstarávania. Vnímame to pozitívne a možno pripravíme nejaký IMS aj v tejto oblasti, alebo ho rozšírime, aby tých databáz nebolo príliš veľa s prelínajúcimi sa oblastiami. Uvidíme, ako to spravíme, ale naozaj sa k tomu stavíme pozitívne. A ešte posledná vec. Posledná kapitola OLAF Asi viete, teda určite viete, že OLAF a dohľadný výbor s podpredsedničkou Georgievou jej podporou sa snaží vyriešiť otvorené otázky, teda naše fungovanie a jeho eh, jednotlivé prvky. To chceme vyriešiť do konca roka. Myslím, že sme na dobrej ceste. Ďakujem pekne. Hm, ďakujem. A teraz pán Javor na záver, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička a, a dovolte mi poďakovať sa aj tým spravodajcom a Olafu za ich príspevky. Ja mám pocit, že sme si v zásade zajedno a že tá správa sa ešte vylepší v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch. Ja by som zareagoval na niekoľko špecifických vecí, ktoré tu z úst jednotlivých bračníkov odzneli. Pán Von tu už nie je, ale myslím, že jeho príspevok bol dôležitý z pohľadu výboru REGI. Naozaj regionálna politika musí byť v jadre antikorupčných opatrení v EÚ. Takže súhlasím s ním a tešíme sa na stanovisko výboru REGI lebo je veľmi dôležité, aby v tejto oblasti boli čo najpresnejší a čo najprísnejší, pokiaľ ide o výdavky EÚ na koheznú politiku. Pani Pitera spomínala problém investigatívneho žurnalizmu. Áno, ja súhlasím, že táto oblasť je citlivá, pretože nezávislosť novinárov je otázka mimoriadne dôležitá. Napriek tomu si však myslím, že existujú programy v rámci našich e, programov financovania nezávislé mimovládky alebo novinári majú možnosť profitovať z podpory európskych programov pri zachovaní ich nezávislosti. Toto si samozrejme vyžaduje veľmi detailne vyšpecifikované štruktúry by sa tá nezávislosť naozaj dala garantovať, ale v prípade LuxLeaks sme, myslím, jasne videli, že je dôležité eh, investigatívny žurnalizmus eh, brať naozaj vážne v boji proti korupcii, proti podvodom a tak ďalej. A ďalej pani Pítera spomínala prípad Tariko. Jasné. Toto nesúvisí priamo so správou PIF ale pani Hoffman hovorila, že súdny dvor v prípade Táriko rozhodol tak, že DPH je súčasťou našich vlastných zdrojov a toto je dôležitá vec a práve preto my tam máme odkaz na prípad Tariko, že toto je ten základ, z ktorého sme vychádzali, keď eh, sme hovorili, že by sa komisia mala viac zamerať na otázky DPH. Prípad Táriko je tam um, na podloženie toho argumentu, že DPH je súčasťou vlastných zdrojov a že sa musíme na DPH a podvody s ňou súvisiace tiež zamerať. Pán Pirinsky. Áno, my už sme spolu hovorili a vedel som a súhlasím s ním, že Niekedy e, tie nezrovnalosti sú podvodného, niekedy nie podvodného charakteru a že je potrebné e, sa e, že potrebné toto jasne rozlišovať. Niekedy je to naozaj problém byrokracie, teda že nie je jasná byrokratická štruktúra, ktorá by fungovala napríklad, pokiaľ ide o tendre v koheznej politike. Ale e, máme tu ešte ďalší problém a to tým e, sú národné štruktúry a ich pripravenosť, e, ich schopnosť riadiť európske fondy. Lebo niekedy nemusí ísť priamo o podvodné um, nezrovnalosti, ktoré ale poukazujú na nejaké systémové problémy riadenia európskych prostriedkov v štruktúrach členských štátov. Čiže možno tieto nezrovnalosti nie sú priamo podvodné, poukazujú niekedy viac na systémové problémy v danej krajine než tie podvodné nezrovnalosti. A ďalšia vec, bod 12, rozlišovanie medzi koheznými prostriedkami, kohezným fondom a koheznou politikou. Áno, my sme sa o to snažili, ale ešte sa môžeme ďalej posnažiť to upresniť. 660 toto je údaj, ktorý sa týka kohezného fondu. Jasne je to tam tak napísané. A toto je len jedna zo súčastí koheznej politiky, ale to sa nám snáď podarí naformulovať tak, aby ste boli spokojní, aby to bolo úplne jasné. Pán Pirinsky a ďalší vrátane pána Áliho a ešte ďalších, poukazovali na problém s tým, že niekedy sa ukazuje na niektoré členské štáty, je to podložené údajmi a potom iné štáty sa nespomínajú, hoci tam je to podobné. Isté si uvedomujete, že táto práca vôbec nie je jednoduchá, štátu vôbec nie je jednoduchá, lebo potrebujete použiť priame, hmatateľné dôkazy alebo príklady, keď hovoríte o konkrétnych problémoch, ale eh, ja sa snažím byť čo najspravodlivejší, nezameriavať sa len na niektoré členské štáty a som presvedčený, že počas ďalších rokovaní mm, nájdeme eh, tú správnu rovnováhu, teda že aj tam budú konkrétne prípady spomenuté a že sa niektoré členské štáty nebudú spomínať nadmieru pretože s vami plne súhlasím. A čo ešte dodať? Pani Hoffman spomenula rastúce počet eh, nezrovnalostí, ktorý možno pripísať práve zlepšenému mechanizmu kontrol. I tomu je možnosť, ale je tiež možné, že rastúce počet nezrovnalostí znamená rastúci počet nezrovnalostí. Moja e, členská krajina môže byť takou špecifickou skúsenosťou. V niektorých členských krajinách minimálne rastúci počet nezrovnalostí je realitou. Nie je to štatistické, štatistický fenomén, je to fakt. I to treba mať na pamäti. Ďalej si potom myslím tiež, že sa nám podarilo zhromaždiť všetky vami spomenuté body. Čakáme ďalej na vaše pozmeňujúce návrhy a dúfam, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie všetkých problémov, ktoré ste boli spomenuli. Sme na rovnakej plnovej dĺžke a určite nájdem riešenie správa, ktorá bude podporiteľná každou politickou skupinou. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Jetzt ich... Ďakujem. Predsa len teraz ale mám strach, že budeme i my tými, ktorí e, e, problémy namiesto ich e, pomenovali, skôr skrieme Chcela by som poukázať na to, a vieme to z každoročných správ účtovného dvora, ale aj z údajov komisie, že sú tu členské krajiny, ktoré majú viac problémov než iné. Jasne sa to dá pomenovať v polnohospodárskej, kohezknej oblasti, takže keď tu máme nezrovnalosti, tá, a to sa odrkadlí tou, tou chybovosťou v členských krajinách. Chcem len varovať pred tým, aby sme povedali, aby, že nikoho vlastne nevymenujeme. Mnohí ľudia jednoducho e, hovoria len o EÚ. EÚ tu ale te, e, e nie je tá EÚ, ale to sú jednoducho členské krajiny. Jednoducho e, to nie je EU, ktorá by bola tým centrálnym e, bodom, ktorý zlyhal. Chcem cieľený prístup. Nie je na to, aby sa odsúdili niektoré konkrétne krajiny, ale aby sa zlepšila situácia. Som vďačná mm, minimálne talianským kolegom, ktorí aspoň nepopierajú, že majú väčší problém než iné krajiny. Chcem varovať pred tým, aby sme tieto jednotlivé miery e, problematiky e, zakrývali, aby sme ich chceli poprieť. Nedá sa, nedajú sa poprieť. Musíme robiť všetko preto, aby tieto problémy e, sa dali odstrániť. Nás som vnímala vždy ako súčasť stratégie Európskej komisie na európskej úrovni. Musí nám ísť o to, aby sme tie sme členské krajiny a lepšie informovali, aby, aby sa lepšie vysporiadali s európskym právom. Princíp je teda v zásade správny, že zodpoveda línii, ktorú po celé roky sledujeme. Je povolené e, nereš, teda mať na ňu zlý názor, ale chceme ku každému e, pristupovať rovnako, to však nebude fungovať, pretože problémy v jednotlivých krajinách sú e, rozdielne. Teraz pokračujeme ďalej a to osobitnou správou. E, prepačte ešte lehota pre podávanie pozmenujúcich návrhov. To je 30. november 12.00. Teraz osobitná správa 11 2015 o partnerských dojednaniach v oblasti rybolovu. Spravodajcami je pán kolega Celor. Je tu i zástupca Európskeho dvora auditorov, pán Kinst, ktorý aj bude prezentovať. Madam Chair and Honorable. Ďakujem Vážení členovia výboru, chcem vám poďakovať e, za možnosť prezentovať. Chcem poblahoželať pánu Celerovi za komplexný a vyvážený prístup ak sa budú správovať e, efektívne, tak tie partnerské dohody v oblasti rybolovu môžu podporiť trvalo, trvalo udržateľný rybolov pre EÚ a kam partnerské krajiny. Dohody chcú e, rybolov len pre tie e, druhý rýb, kde, je, e, kde sú stavy v nadbytku. Chceme podporovať v partnerských krajinách rybolov a majúc na pamäti toto, treba zvažovať, či, alebo posudzovali sme, či komisia dobre spravovala takéto E, rybie stavy, monitorovania výlovkov a selekcia a kontrola e, komponentu podporu rybolovu. Bolo tu viacero, oblast, viacero oblastí na zlepšenie, kde možno hovoriť o lepšom potenciáli. Hlavný aspekt, ktorý e, sa musí zlepšiť, to je nasledovný. Referentná tonáž e, zostávali vyššie než e, výlovky z minulých e, období od príspevkov EÚ, ktoré sa sprácajú plnohodnotne bez ohľadu na využitia E, vlastné jednotkové ceny za tón boli vyššie než e, ceny, ktoré bola ochotná EÚ vyplatiť počas toho rokovania. E, zdroje takisto partnerských krajín. Máme však pochybnosti, že prebytok sa dá spolahlivo kalkulovať vzhľadom na nedostatok spolahlivých informácií a úsilie domácich flotil. partnerských krajinách. Po tretie ďalej prísnosť, presnosť údajov je rozhodujúca pre identifikáciu implementácie, implementačné problémy pri vyjednávaní, obnovení protokolov a odhadovaní prebytkov a zabezpečovaní korektnej kalkulácii platieb ak výlovky prekročia tie možnosti. Našli sme viacero možností u výlovkových údajov členskej krajiny, komisia a evolúcia, e, evaluácia e, protokolov. Pre nás to bolo nedostatočne spolahlivé. V neposlednej miere sme zistili, že komisia má obmedzenú kontrolu využitie partnerských, zo strany e, partnerských krajín, sektorálnych fondov, implementované z palestinských krajín v určitých prípadoch boli odlišné od tých, ktoré dohodla komisia na začiatku protokolov. Toto samozrejme predstavuje riziko pre účinnosť komponenty sektorálnej podpory, ak sa prostriedky použili na zlepšenie e, aktivít. Toto treba riešiť, ak chceme aby sa aktívne prispelo k utrvalo užiteľnej eh, aktivite v členských krajinách, v teda partnerských krajinách. V táto správe eh, poskytujeme tri bloky odporúčania, aby sa zlepšilo vyjednávanie dohôd, správa rybolovných operácií. Ďakujem. Ďakujeme slovná spravodajcu Celera. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Ďakujem účtovnému dvoru, že sa e, ujal e, tejto témy, teda vyjednané partnerské dohody zo strany EÚ e, od roku 1982 sú medzinárodné dohody o, o 200-mílovom výsosnom práve a ak teraz flotily iných krajín v týchto vodstvách, e, e, ak chcú loviť v týchto vodách, musia e, mať príslušné povolenia a získať takéto práva. To má v súvislosti s spoločnou rybovnou politikou dopady také, že to e, od členských krajín prevzala komisia. Ona vyjednáva tie dohody. V 14 takýchto dohôd už bola, bolo uzavretých objem je niečo nad 70 miliónov. Dve ďalšie sa dorovávajú. A tu je osobitne e, zaujímavý sklz e, rokovaní s Mauretániou. Tu ide o obrovskú čiastku 70 miliónov takisto ktoré sa im majú vyplatiť, mali by sa vyplatiť Mauretánii, aby sa mohlo loviť e, vo vodách Mauretánie. Ide hlavne o e, e, typy rýb, druhý rýb, ktoré prinášajú, prinášajú väčšie výnosy, hlavne tuniaky a tak ďalej. V zmysle novej politiky rybolovu sa práve takéto ciele sledujú, to znamená trvalo udržateľné spravovanie e, stavov rýb. Musím tu však v tomto prípade, po tom, čo som čítal správu, veľmi zaujímavo sa číta tá správa, práve tieto e, ciele by mali byť vždy spojené s konjunktívom, teda mali by, malo by sa spomenul to i predrečník takým e, e, formuláciou veľmi slušným, to znamená, nedosahujú sa cieľe tak, ako ich my formulujeme. Otázka z neprekoho všetkého, to vlastne robíme. E, e, Európska flotila má 335 e, lodí na otvorenom mori pri 46 tisícoch e, nahlásených e, rybolovných plavidlách v Európe. Viac ako te, teda oveľa menej ako 1% všeobecne nahlásených eh, rybolovných flotil pripadá na túto zaoceánsku flotilu. 80% eh, eh, výlovnej kapacity pri len 7% strojovej kapacity, 15% výlovu pri e, miere zamestnanosti 4%. Veľmi účinné, teda zjavne veľké fabriky na spracovanie, ktoré tu lovia. Nejde o malé pobrežné plavidlá, ktoré by z toho mali prínos a aj počet krajín pôvodu u, u ktorých teda táto flotila, kde sú nahlásené tieto lode, je teda obmedzená. Je to len zo pár členských krajín, ktoré sa tu zúčastňujú kolega Kinc nás upozornil na to, že všetky tieto cieľy, ciele sú len veľmi ťažko preveriteľné. Otázka výlovu tých, tzv. prebytku výlovných kapacít, už tak to sa v tých daných krajín veľmi ťažko dá stanoviť, lebo nie sú tu presné kontrolné metódy. Často sa viac zaplatilo, než sa naozaj vylovilo a teda čas čiastok, ktoré sa platia do týmto krajinám, ide priamo do štátnych rozpočtov týchto krajín. Často je to nemalý podiel a menšia časť by ale sa mala použiť na to, aby aj miestne, miestna pobrežná rybolovná zložka sa rozvíjala, aby sa prispelo k hospodárskému rozvoju týchto krajín. Do akej miery toto sa dá realizovať? Už tak to je stále e, otáznik, pretože konkrétne e, oporné body, ktoré by to potvrdzovali, chýbajú. To by sme tiež mali spomenúť, že u mnohých týchto krajín nejde o krajiny, kde e, presadzovanie demokratických a ľudskoprávnych bodov sa opiera o naše hodnoty, že potom u niektorých to krajín e, v minulosti napríklad e, sa zastaví rozvojová pomoc, pretože, pretože nebolo zabezpečené to, že oni sa zasadzujú za naše ciele. Súčasne ale platby v rámci týchto protokolov sa poskytovali ďalej. To je teda bod, kde by sa musí povedať, že tie jednotlivé politiky Európskej únie by sa dali lepšie zosúľadiť. A to je napríklad i otázka rybolovnej politiky, otázka platieb e, výplata za nadobudnutie výlovových práv teda e, zistiť, kto je tým partnerom v tých e, rokovaniach. Často sa v minulosti tiež realizovali e, platby ale objemy výlovov sa neriadili dohodnutými čiastkami. Môj postoj k tomu je taký, vieme, že 80% výlovu tu nejakou je v rukách japonských a to množstvo tu nejakou z, zo Stredomoria nesmeruje do Európy, ale práve na veľkých rybých e, aukciách v Tokiu a v, Japonsku. E, tam sú oveľa väčšie výnosy ako na európskom trhu a moja otázka znie, či časť týchto výlovov, ktoré sa, sa tu nedosiahli, a my sme teda na otvorenom mori, mnohé veci sú nie tak veľmi viditeľné, kontrolovateľné, že tie, čo boli e, myslené pre Európu, neskončili na japonskom trhu. A my sme za to zaplatili tým, že prostriedky sme vyplatili krajinám za ich práva výlovu. Z tohto pohľadu ďalej teda e, je tu určite množstvo odporúčaní Európskeho účtovného dvora a ja som si dovolil v veľmi umiernenej forme. Osobne by som by obýval ešte drastickejšie formulované veci, ale musím myslieť na, e, veriť v dobro, že možno dospieť k zlepšeniu napríklad, že by nemali byť výplaty paušálne, ale zrážkové e, platby na základe naozaj dosiahnutých výlovov dozorné metódy, ktoré predsa celosvetovo existujú, aby sme mali prehľad o skutočne e, existujúcich stavoch. Vieme, že tu nejak vo veľkých e, úsekoch morí na svete e, je na červenom zozname, je ohrozený. Ide o to, aby jednotlivé politiky, ktoré kde je Európa, Európa zodpovedná, aby sa lepšie koordinovali. No, a to je asi všetko v tejto chvíli, pretože zvyšok nájdete v samotnej správe. Ďakujem pekne a za komisiu dostane slovo pán Johnson za Digimare. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem a pán Kins, a ďakujem pán spravodajca. Nie na začiatku by som chcel povedať, že komisia víta túto správu. Myslíme si, že je to dobre vyvážená správa, myslíme si, že je spravodlivá. Uh, Takisto vítame vyhlásenia, že tie dohody boli dobre riadené, ale nemyslíme si, že je tu priestor na to, aby sme zaspali na vavrino. Je tu ešte čo zlepšiť a takisto treba e, realizovať tieto partnerské rybolovné zmluvy, ktoré sú súčasťou našej agendy už dlhý čas. Správa sa pozrela na štyri eh, dohody a všetky tieto štyri dohody a asociačné protokoly boli dohodnuté ešte pred reformou spoločnej rybolovnej politiky. Pustili sme sa do veľmi rozsiahlej a komplexnej eh, reformy eh, politiky rybolovu, takisto aj do pilierov politiky rybolovu. A z tých štyri, štyroch dohod, dve boli podľa starého modelu a dve pre Seychely a Mauretániu už obsiahovali e, mnohé prvky reformy. Môžem teda povedať, že reforma spoločnej politiky rybolovu priniesla niekoľko princípov a praktik, ktoré sa už odporúčajú v tejto správe. V istom zmysle sme teda už začali realizovať aktivity, ktoré vyplývajú priamo z tejto správy. Našou najväčšou obavou je, aby tieto dohody poskytovali hodnotu za peniaze a aby zabezpečovali trvalú udržateľnosť. Chcel by som sa zamerať na niekoľko hlavných bodov z prezentácie pana Kingstota a chcel by som vysvetliť, ako to vidíme my. Súd eh, si robil obavy o rokovania, o sektorálnu podporu, o monitorovanie a údaje o výlovoch potom e, tu máme e, dve hlavné záležitosti, ktorými je e, hodnota za peniaze a výlov nad bytkov alebo čo s tými nadbytkami, ktoré sa vylovia. Pokiaľ ide o hodnotu za peniaze, tak musím povedať, že tieto dohody sú vyrokované a máme tu tretie krajiny, je tu vzťah darcu a príjemcu a tieto rokovania sa v podstate odohrávajú na pozadí OSN a tam sa zabezpečuje, že krajina poskytne prístup k svojim nadbytočným výlovom za istú finančnú protihodnotu. To kombinujeme potom so sektorovým prístupom a sektorový prístup je presne e, navrhnutý tak, aby aktivity miestnej flotily a aktivity flotil iných krajín vo vodách týchto tretich krajín boli trvalo udržateľné. Potom sa to hovorí o rybolovných možnostiach, ktoré neboli plne využité. Máme veľmi špecifický mechanizm pre dohadovanie týchto dohôd. A tomu hovoríme referenčná tonáž. A my ju nevidíme presne tak, ako bola uvedená v tejto správe. My to nepovažujeme za kvotu. Je to maximálne množstvo, ktoré môžeme vyloviť, ale to neznamená, že je to maximálne, ktoré musíme vyloviť. Je to teda množstvo, ktoré sa počíta na základe rybolovných aktivít minulosti a takisto sa počíta aj na základe predpokladaných budúcich rybolovných aktivít, na základe dopytu zainteresovaných strán a na základe vedeckých poznatkov, ktoré sú k dispozícii. A na základe toho potom vypočítame referenčnú tonáž a pomocou tejto referenčnej tonáže vypočítame eh, platbu. Potom sú tu ale ďalšie partnery, ktorí potrebujú istú istotu. E, celkom otvorene vám poviem, že my v podstate počítame keby sme počítali iba ryby, ktoré vezmeme a zaplatíme iba za ne, e, tak to by sa počítalo veľmi e, ťažko pretože krajiny potrebujú istú predvídateľnosť v priebehu niekoľkých rokov dopredu. Chcel by som ešte spomenúť, že v rámci reformy spoločnej politiky rybolovu sme progresívne znova vyvážovali e, množstvo, ktoré bolo platené z rozpočtu EÚ za prístup do vôd tretich krajín e, voči priemyslu, rybolovnému priemyslu a príspevku rybolovného priemyslu. Za 65% to bolo z rozpočtu EÚ a 35% z rozpočtu rybolovného priemyslu. No tak to bolo v minulosti a momentálne je to vypočítané viac ako polovicu pre rybolovný priemysel. Pokiaľ ide o tie nadbytky, tak e, tam by sme mali vedieť, že veľmi ťažko sa počítajú nadbytky v našich vlastných vodách a už vôbec nie e, v vodách tretích krajinách. A v mnohých týchto dohodách hovoríme o tuniakoch. A keď hovoríme o tuniakoch, ide o e, vysoko migračný druh. A keď hovorím o vysoko migračných e, druhoch, to znamená, že ten nadbytok, ktorý máte v jednom mesiaci, nemusí existovať ďalší mesiac. A preto, keď skúmame nadbytok, pracujeme s riadiacimi organizáciami e, miestných e, rybolovných podnikov a to sú organizácie, ktoré sú zodpovedné za výlov na mori, ale aj e, za výlov tých krajín, ktorí majú záujem o odkúpenie e, týchto nadbytkov. Takže my vlastne skúmame, aká je regionálna situácia a keď potom upravujeme e, rybolovné možnosti, keď upravujeme tonáž, tak sa pozrieme na regionálnu situáciu a na trvalú udržateľnosť. A takto potom počítame túto tonáž. Pokiaľ ide o pripomienky o sektorálnej podpore. E, myslím si, že v prvom rade treba povedať, že sektorovú podporu považujeme za mimoriadne dôležitú e, pretože pomáha tretím e, krajinám, aby riadili e, svoj rybolov trvalo održateľným spôsobom. Môže tu ísť o riadenie vlastnej flotily alebo flotily iných e, celosvetových hráčov, ktorí chcú loviť ryby v týchto vodách. A chcel by som zdôrazniť, že pri rokovaniach s tretími krajinami nie sme jedinou stranou, ktorá chce uzavrieť dohodu s týmito krajinami. Stále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť sektorovú podporu. V rámci e, reformy spoločnej politiky rybolovu sme urobili viaceré opatrenia, aby všetky všetko bolo efektívne. A tieto princípy boli teraz zapracované do najnovších protokolov. Čo sme urobili v prvom rade? Postarali sme sa o to, aby to bolo jasné e, rozlíšenie e, medzi e, platbou za prístup k tretím vodám a sektorovou podporou. Takže my sme oddelili tieto dva typy platieb. Potom sme posilnili podmienenosť sektorovej podpory tak aby sme sa uistili, že ciele, ktoré boli stanovené v rámci rokovaní e, o sektorovej podpore, boli splnené a keď nebudú splnené, tak potom sa nebude poskytovať ďalšia sektorová podpora. E, v nedávnej minulosti sme pozastavili platby pre Seychely, Mozambik, Komory e, a Gabon, Mozambik a Gabon, pretože sme neboli spokojní s tým, ako plnili podmienky pre sektorovú podporu. No a posledná vec, ktorú chcem povedať o sektorovej podpore je, že sme vytvorili uh, súbor usmernení, v ktorých sú princípy, stanovanie cieľov, monitorovanie a všetky tieto princípy potom sa uplatňujú vo všetkých dohodách, ktoré máme o rybolove. Pokiaľ ide o nezrovnalosti a rozpory, určite si viete predstaviť, že tieto údaje je veľmi ťažké zbierať keď dostaneme údaje od členských štátov, e, tak e, sú to provizorné údaje a tieto provizorné údaje sa stávajú definitívnymi a údajmi, o ktoré sa opierame, až keď prekročíme množstva a zistíme, či sme prekročili množstva až tedy, keď to posúdia e, vedecké e, inštitúcie a naše e, vedecké výbory. A od roku 2011 Digimare pracujeme naozaj veľmi tvrdo na zlepšení zberu údajov a máme projekt pre zber týchto údajov a je to projekt, ktorý používa infraštruktúru IT a stále sa nám darí e, lepšie identifikovať nekonzistentnosť údajov. Takisto sme podpísali memorandum o porozumení s Eurostatom. Toto memorandum nám umožňuje si mi bližšie spolupracovať a lepšie odhaľovať e, rozpory v údajoch, ktoré oni dostávajú členských štát a ktoré dostávame my. No a ešte na záver by som chcel e, povedať niečo o koordinácii. Prepačte, chcem vás poprosiť, aby ste to už ukončili. mohli by ste byť takí dobrí a ukončili vašu prezentáciu, pretože už nemáme veľa času. Dobre, tak na záver poviem, že koherentnosť s ostatnými politikami EÚ je jeden z princípov, ktorý je zakotvený v dokumentoch pre reformu spoločnej politiky rybolovu z roku 2014. To znamená, že vo všetkých súčasných dohodách, ktoré sme podpísali s tretími krajinami, sme uh, uviedli aj doložku o ľudských právach. To znamená, že tieto e, dohody možno e, pozastaviť alebo ukončiť, e, pokiaľ v daných krajinách dojde k porušeniu ľudských práv a to vychádza z dohody v Kotonu. Musím teda povedať, že boli prijaté odporúčania a pre komisiu je to oblasť, kde stále prebieha práca a kde by sme mohli byť lepší a myslíme si, že sa aj podarí byť lepšími. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa vyjadriť aj dvor auditorov. Pán spravodajca, vy sa chcete vyjadriť? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ehm, možno niekoľko slov. Ehm, súhlasím s komisiou, že bolo to naozaj veľkým zlepšením, keď sme oddelili sektorovú podporu od ostatných platieb za prístup do tretích vod. Pokiaľ ide o tie nadbytky, e, chcel by som zdôrazniť, že správe nie je uvedená kritika. Chceli sme sa iba uistiť a chceli sme uistiť e, túto komisiu, tento výbor, že e, tá trvalá udržateľnosť znamená, že to je maximum, čo môžeme urobiť sú tu druhy, ktoré sú vysoko migračné a sú tu aj hráči z iných štátov, sú tu plavidla z pobrežných štátov a tak ďalej. A na druhej strane eh, by som chcel zdôrazniť, že prístup Európskej únie by mohol byť dobrým príkladom pre ostatných a možno iné eh, štáty eh, budú nasledovať e, príklad EÚ pri spolupráci. E, pokiaľ ide o otázku e, referenčnej tóna, že nezáležalo nám až na tom, až tak veľmi, že či je tam rozdiel 10 alebo 20 ale v niektorých príkladoch sme mu ukázali, že napriek tomu, že sa tak malo využila táto referenčná e, tonáž. E, táto tonáž zostala relatívne vysoká, čo nie je veľmi dobrý príklad efektívnosti, e, pretože sa platí paušálna suma pobrežným štátom a keď sa nevyužije tá tonáž, tak nič z tej refer- paušálnej sumy nedostaneme naspäť. Takže je tu prístor na zlepšenie. Ďakujem veľmi pekne. ešte pán spravodajca na záver. Ďakujem veľmi pekne Musím povedať, že komisia určite urobila najlepšie pri týchto rokovaniach, aby dosiahla tieto dohody o rybolove. Samozrejme je aj pod eh, tlakom členských štátov, ktoré chcú vidieť výsledky a ktoré chcú poslať svoje plavidla do eh, vôd tretich krajín, ale eh, naozaj musíme zrejme vystupovať tvrdšie voči členským štátom na súde ktoré eh, chcú eh, viac využívať eh, tieto vody, než je to uvedené v správe dvora auditorov. Tu nejde o nejaké malé rybičky, ale ide naozaj o veľmi profitabilný sektor a je to sektor, ktorý má vysoké výnosy všade spoločenstvo platí, teda EU platí zo svojho rozpočtu, ale užívateľmi sú potom nakoniec e, firmy alebo spoločnosti členských štátov, ktoré majú e, svoje rybolovné flotily. Bol som v Maroku e, v prístave Agadir a divil som sa, že mnohí malí rybári nevyšli na more a pýtal som sa jej prečo. Lebo nemajú čo loviť. My platíme napríklad Maroku 30 miliónov a potom povedali, že veľké lode z Európskej únie vylovia všetko. A keď bol e, s nami admirál Todd e, v Somálsku, tak e, ten povedal, že teraz musíte menej bojovať proti pirátom pri Somalsku, než e, proti e, tým flotilám, ktoré nikto nekontroluje, ktoré lovia čosi len chcú v tretich vodách. No a potom, e, pokiaľ ide o tichomorský priestor, o ktorom sa hovorilo na poslednom stretnutí medzi EU a AKT, tak tí, čo sú zodpovední za nejaký v Tichomorskom regióne. Musíme sa postarať o to, aby e, ryba prežila ďalšie ročie a krajiny, ktoré sú postihnuté, to sú e, krajiny, ktorým treba pomôcť. Treba tam zaviesť opatrenia, kontrolné opatrenia, e, aj pomocou vedeckých metód a odpoveď týchto pobrežných e, krajín e, bola, že na tri roky prerušili e, rokovania. Tie ciele, ktoré sme my naformulovali a ktoré chceme presadiť v reforme politiky rybolovu, niektoré štáty nedodržiavajú. Zoberte si Mauretániu, sú tam lode, Rusko, tureckého a ukrajinského pôvodu, ktoré sa plavia pod eh, mauretánskou zástavou, takže to veľmi komplikuje situáciu. Eh, táto téma je v podstate technická a finančná. Mali by sme sa aj venovať ešte raz a dúfam, že aj kolegovia vo výbore pre rybolov sa tomu budú venovať ešte raz ak chceme pomôcť našej e, flotile, tak na základe oprávnených e, čísel mali by sme naozaj platiť iba za to, čo si zoberieme z tých nadbytkov a mali by sme v podstate urobiť všetko preto, aby aj ďalšie generácie mohli loviť a jesť ryby. Ďakujem. Ja, vielen Dank, die ganzen Arbeitslosen. Ďakujem veľmi pekne. Teraz všetci tí nezamestnaní e, rybári sú teraz na ceste ako utečenci do EÚ. Musíme e, sa celý so postaviť tejto politike a pozvali sme e, kolegov aj z výboru pre rybolov. Ďakujem veľmi pekne pán Kings za prezentáciu a ďakujem aj dvoru auditorov a Európskej komisii a teraz musíme prejsť na správu 12 2015 o vidieckej eh, ekonomike. Pani spravodajkyňa je kolegyňa Karnbach a eh, spolu s ňou kolega Kim, ktorému hneď dávam slovo. Ďakujem ešte raz. Eh, pani predsednička, ďakujem za príležitosť odprezentovať eh, vám eh, túto zvláštnu eh, správu z oblasti rozvoja vidieka, ale pr- najprv sa najprv chcem poblahoželať pani Katenbach za veľmi dobrý pracovný dokument. Odborná príprava a vzdelávanie a prenos vedomosti je vysokou prioritou pre EÚ. Vo vidieckých oblastiach sa podporuje vzdelávacia činnosť s cieľom e, lepšie implementovať spoločnú polnospodárskú politiku. E, v súčasnom období 2014 až 2012 e, verejná podpora môže prekročiť v tejto oblasti 4 miliardy eur. Celkovo chceme povedať, že riadenie vzdelávania a školenia zo strany EÚ nebolo dostatočné vzhľadom na to, aká dôležitosť sa tomuto vzdelávaniu pripisovala. Chcem byť konkrétnejší a chcem vám približiť hlavné aspekty, ktoré podľa nás treba zlepšiť. V prvom rade, keď sa vyberajú vzdelávacie aktivity, očakávali sme, že členské štáty najprv identifikujú e, potreby vzdelania a zručnosti e, prevádzkovateľov e, na vidieku. Zistili sme, že príliš často bol tento proces riadený poskytovateľom vzdelávania a akýkoľvek typ vzdelávania sa považoval za dostatočne dobrý, aby získal verejnú podporu. To znamená, že je tu riziko, že sa budú financovať nielen nerelevantné aktivity, ale že sa budú financovať aj zdvojené aktivity, ktoré sú už v dispozícii na trhu a, a niekedy aj za nižšiu cenu. Monitorovali e, sme tie e, školenia a kurzy, ktoré boli 10 raz drahšie než tie, ktoré už boli k dispozícii na trhu. Okrem toho nám tu e, chýbala transparentná selekcia školiteľov najviac finančných prostriedkov dostali e, dlhodobí etablovaní školitelia. Po druhé, tak ako e, v prípade iných opatrení e, v oblasti rozvoja vidieka, členské štáty neurobili všetko preto, aby si overili, či vzdelávacie aktivity sú primerané a rozumné skôr, než odsúhlasili finančné prostriedky. Napriek tomu vnútroštátne orgány Ehm, uvádzali, že náklady boli kontrole, hoci to tak vždy nebolo. Za týchto okolností nebolo nejakým prekvapením, že členské štáty platí priveľa za vzdelávanie a konzultačné činnosti, ktoré neboli dostatočne odôvodnené. Napríklad e, finančné prostriedky e, sa celé nevyčerpali, keď e, neprišli všetci prihlásení účastníci potom subdodávateľom sa zaplatilo o mnoho viac, než sa malo. A takisto sa e, platili prostriedky za e, pomocky, ktoré mali byť nové, hoci neboli nové. E, to bolo spôsobené pre všetkým dvoma problémy. Na jednej strane dostupné informácie, ako je priama spätná väzba od účastníkov sa kedy používala na vyhodnotenie vzdelávacích aktivít. A na druhej strane počet účastníkov alebo suma na účastníka boli jediné údaj, ktoré sa zbierali. Často sa kladlo dôraz na kvantitu a nie na kvalitu e, vzdelávacích aktivít. Zatiaľ som hovoril iba o členských e, štátoch, ale komisia musí dohliadať aj na členské štáty pri výkone týchto aktivít. Zistili sme, že komisia tiež neurobila nejaký mimoriadný audit týchto aktivít, čo sme zvorazne v tejto správe. Domnievame sa, že hoci nejde o veľké prostriedky, ktoré sa investovali do týchto aktivít, porovnaní s celkovým e, rozpočtom. Napriek tomu si e, tieto e, finančné prostriedky vyžadujú lepšie riadenie. Potom tu máme viaceré odporúčania, ktoré sa týkajú výberu aktivít, poskytovateľov služieb, monitorovania a hodnotenia. Ďakujem. Ďakujeme a teraz spravodajkyňa pani Kadenbach. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi Kinstovi. Áno, tá správa je e, naozaj znepokojujúca. Výsledok tej správy však e, poukazuje na to, že sa uznala potreba určitých opatrení, teda že implementácia v členských štátoch je nepostačujúca. A pokiaľ ide o počet účastníkov, či už sú to muži alebo ženy. Je tam čoraz viac žien a to je super. Takže e, počet e, tých účastníkov možno narastá, ale naozaj sa nekontroluje, či sa dosahujú požadované ciele, teda vedomostne podložený rast e, vidieckej ekonomiky. A taktiež otázka osnov alebo vyučovacích obsahov, nové kurzy často e, stoja desaťnásobok toho, čo sa na trhoch e, už poskytovalo. Čiže naozaj vidíme, že ten dohľad v členských štátoch pri vydávaní týchto finančných prostriedkov nie je postačujúci, zďaleka nie. Ja som presvedčená, ako ste spomínali, že vo všeobecnosti pre vidiecké veľký priestor, sociálny a hospodársky rozvoj tohto priestoru. Musíme podporovať aj takéto ponuky, teda nielen polnohospodárstvo, typicky vidiecké činnosti, ale aj e, vedomostne e, podložené vzdelávanie vidiecké taký priestor totiž nepredstavuje iba polnospodárskú produkciu, to je potrebné si uvedomiť a, toto musíme aj my ukázať. V tej správe sme mm, ešte doplnili zistenia alebo um, odporúčania Dvora auditorov o 10 uh, e, takých víziev členským štátom. Kritika Dvora auditorov, uh, s tou súhlasí aj komisia do veľkej miery, teda že do budúcna je potrebné aj z hľadiska e, komisie a jej e, kompetencií veci zlepšiť. Transparentnosť už pri vypísaní týchto kurzov nie je postačujúca. Modality týchto kurzov e, sú často veľmi všeobecné a nie sú dostatočne zadefinované. Čiže ja by som sa spomenula len dve také doplnenia z našej strany, o ktorých predrečník nehovoril. Možnosť učiť sa jeden členský štát od druhého v EÚ. Toto je dôležité zdôrazniť, že sú tu aj dobre fungujúce modely, e, ktoré svoje ciele naplňajú a teda, že komisiu a členské štáty vyzývame, aby e, naozaj pripravila takýto E, príkladný model toho, ako sa dá učiť e, z osvedčených postupov z fungujúcich projektov v iných krajinách. Toľko teda z mojej strany stručne. Ďakujem pekne. A teraz kolega Novakov, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade gratulujem pani Kadenbach k jej správe. Táto správa je podľa mňa jedným z kľúčových nástrojov nášho výboru, aby sme e, naozaj mohli poukázať na to smerovanie EÚ v súvislosti s rozpočtom. Mám aj nejaké návrhy. K vašej správe konkrétne a potom k správom tohto druhu vo všeobecnosti. Vieme, že polnospodárstvo je jednou z najobjemnejších rozpočtových e, kapitov EÚ v roku 2015. Fond pre vidiecký rozvoj má viac než 18 miliónov, pardon, miliard eur, čiže si od toho slubujeme maximálny prínos a na to je potrebné dobré vzdelanie príjemcov čiže aby naozaj mohli tie prostriedky e, využívať s najväčším efektom. Európska komisia by mala vytvoriť a odkomunikovať členským štátom inštrukcie na vyhodnotenie vplyvov e, týchto poradenských a školiacich služieb. Teda nie len nejaké formálne zoznamy, počty kurzov, počty vyškolených, počty účastníkov a tak ďalej. To nestačí. Potrebujeme e, naozaj vedieť o výsledkoch týchto projektov. Členské štáty by mali uplatňovať postupy verejného obstarávania a myslím si, že v istej fáze rozvoja sa dopracujeme aj k nejakým štandardným postupom, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Zatiaľ sa veci robia v každej krajine inak. Teda pokiaľ ide o postupy pri verejnom obstarávaní a toto je neudržateľné, takže členské krajiny by mali dostať nejaké praktické usmernenia pri realizácii tendrov v oblasti vidieckého rozvoja prostriedkov na tento účel. A ešte je dôležité zlepšiť výkonnosť projektov transferu poznatkov. Malo by sa to robiť nebyrokratickým spôsobom. Postupy sa momentálne vytvárajú v Bruseli. A dôležitá je aj kontrola vychádzajúca z miery rizika. Prepašte, ale sme pod časovým tlakom, čiže možno tie vaše všeobecné pripomienky k správam tohto druhu, môžete si ich nechať na inokedy. Áno, dá sa to. Dobre, teraz kolega Ali, tiež poprosím, ďakujem pekne, pani predsednička, vážená spravodajkyňa. Ďakujem pekne za vašu správu. Dovolte mi povedať následovné. Naše hospodárstvo už stojí, je postavené na poznatkoch a toto je tendencia, ktorá sa mi pozdáva. Poradenské služby, transfer poznatkov, toto sú veci, ktoré si zaslúžia byť našimi prioritami s cieľom rastu. No a tu je kľúčová príprava, odborná príprava, vzdelávanie, školenia. To sú dôležité veci na európskej úrovni a na úrovni členských štátov. To stoja dve také úrovne, kde by bolo potrebné prijať také opatrenia, aby sa situácia v období do roku 2020 naozaj reálne zlepšila. Konštatujeme ale, že tá situácia bohužiaľ nie je vyhovujúca. Prostriedky sú k dispozícii 2,2 miliardy eur bolo vyčlenených práve na tieto účely. No a výsledky tomu nezodpovedajú. Prečo tomu tak je? No, čiastočne je dôvodom neexistencia postupov, potrebných postupov, ako spomenali už aj predrečníci. Verejné obstarávania tendre, sa nerobia náležite a preto sa tieto služby často nakupujú drahšie, ako je bežná trhová cena. A ešte jednu vec by som chcel nastoliť. Žiadosti, kandidatúry. Postupy musia byť rýchlejšie, efektívnejšie pretože niektoré služby boli pripravené veľmi nákladne, ale tie žiadosti alebo kandidatúry neboli postačujúce. Predpisy sú často veľmi komplikované a potom ani tie opatrenia nemôžu byť efektívne. Musím rozmýšľať pri uplatňovaní opatrení na zamýšľaný výsledok, na tú účinnosť. No v poslednom období sme teda konštatovali, že tie výsledky neboli postačujúce. Z tohto dôvodu by som chcel povedať, že pracovný dokument kolegyne Kádenbach a správa dvora auditorov, že oba tie dokumenty poukazujú na potrebu sformulovať lepšie opatrenia, aby sme sa vyhli negatívnej tendencii, aby sme ju ešte teda dokázali zvrátiť. Transfer poznatkov a poradenské činnosti sú mimoriadne dôležité. Je potrebná ich ďalšia podpora, pretože ide o odvetvia, ktoré môžu priniesť kvalitatívne zlepšenie. Ďakujem. Dankeschön. Für die Europäische Kommission, Direktor Long. A teraz eh, pán Longo za komisiu, ale poprosím iba 5 minút. pani predsednička, pani Kadenbach, pán Kinst, dámy a páni, členovia, členky výboru. Chcem sa poďakovať za túto príležitosť venovať sa transferu poznatkov a poradenským činnostiam. Komisia víta a akceptuje všetky odporúčania, ktoré istotne prispiejú k zlepšeniu implementácie týchto opatrení. Komisia plne súhlasí s relevantnosťou týchto opatrení na trvalodržateľný rozvoj vo vedeckých oblastiach s tým, že zlepšené riadenie na úrovni členských štátov eh, môže priniesť lepšie výsledky. Komisia chce hlavne v procese schvalovania a modifikácie programu vedeckého rozvoja dosiahnuť konzistentnosť opatrenia s cieľmi politiky a právnymi požiadavkami vrátane e, analýzy potrieb. Ďalej, a komisia podporuje výmenu osvedčených postupov v kontexte zosieťovacích aktivít. Ďalej, implementácia, to sa zaoberajú monitorovacie výbory pravidelne na výročných sadnutiach a na auditoch zhody a ak je to potrebné, komisia bude naďalej aktualizovať a rozširovať súčasné usmernenia. Chceme naďalej poskytovať usmernenia, pokiaľ ide o obdobie 2020, vrátanie výberových konaní, verejného obstarávania a poskytovania služieb. O tomto sa hovorilo viackrát aj vo výbore pre vidiecký rozvoj. Pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť, komisia chce pripraviť konkrétne školenia pre riadiace orgány a vyplacajúce agentúry, pokiaľ ide o tieto opatrenia, ich realizovateľnosť a účinnosť aj z nákladového hľadiska. Nákladové hľadisko je tiež predmetom auditov zhody. A tiež spolupracujeme s ďalšími riaditeľstvami tak, aby sa spočila komplementarita medzi prostriedkami EÚ, aby sme sa vyhli duplicite. Toto dosahujeme hlavne tým, že máme koordináciu respektíve koordinované pracovné postupy, máme relevantné zasadnutia medzi oddeleniami a tematické siete. Naďalej chceme poskytovať usmernenia k implementácii spoločného monitorovacieho vyhodnocovacieho systému a tiež podporujeme výmenu osvedčených postupov v rámci Európskej siete pre vidiecký rozvoj. Hoci komisia podľa právneho poriadku nemôže nanúcovať aby sa e, naše závery mm, uplatňovali. Komisia tiež zohľadňuje rizikový profil opatrení. Je to súčasťou teda nášho plánovania auditu. Ďakujeme. Ďakujem. Pán King, ešte chcete niečo povedať? Alebo spravodajkyňa? Áno, ja sa chcem poďakovať. Áno, veľmi povzbudivé boli slova komisie, no ale otázka znie, nakoľko to príjmu členské štáty. Hm. Ich weiß gar nicht, Herr Longo, ob es Ihnen aufgefallen ist, wir haben ja öfter das Vergnügen hier mit Ihnen und äh, dem, wegen, wegen der äh, ländlichen Raum, wegen des Programms. Áno, vidiecký rozvoj. Nie vždy to znie dobre, čiže musíme sa na tieto programy poriadne pozrieť, nejaké veci možno zmeniť, možno práva z vlastnej iniciatívy, kde by sa zhrnuli všetky správy dvora auditorov to by bol len taký nápad, neviem. Ďakujem pekne a teraz posledný bod nášho dnešného programu, ktorým je štúdia, na ktorú potrebujeme ešte trochu času. Ide o štúdiu o výsledkoch um, železničnej infraštruktúry. Je to financované z zdrojov EÚ. Markus Piper je náš spravodajca. A tú štúdiu predstaví túto pán. Nech sa páči, rovno máte slovo. Many thanks. Um... Ďakujem pekne. Ja sa volám Klaus Edol a odprezentujem štúdiu o efektivnosti financovania železničnej infraštruktúry v EÚ. A teda autor do štúdie e, sme teraja, Wolfgang Schade a Werner Rothengater sú tí ďalší dvaja. Ja sa pokúsim to odprezdať relatívne rýchlo. Na úvod by som snáď e, sa povenoval významu slova efektívnosť, aké ciele musí splňať politika financovania európskej železničnej infraštruktúry. My sme tu vymenovali tri ciele, ktoré považujeme za najhlavnejšie. Poprvé, udržateľná doprava. Komisia chce znižiť emisie skleníkových plynov o 60 a chce znižiť nehodovosť na nulu do roku 2050. Takže to je prvá vec. Druhá, to je prechod medzi e, rôznymi dopravnými e, prostriedkami teda prechod z cesty na železnicu. A tretí cieľ, tým je no, zdôraznenie existencie potrebnej infraštruktúry na túto zmenu. Čiže ak železničná infraštruktúra tomu nebude vyhovovať, prechádzajúce dva cieľa sa dosiahnuť nepodarí. Takže čo sú európske ciele? Posilnenie vnútorných trhov, posilnenie kohezie členských štátov EÚ. No a ďalšou otázkou, ktorou sa štúdia zaoberala, tá taká trojitá. Poprvé, investície, ktoré sa robia do železníc, odstraňujú tie kritické miesta a prispievajú k dosiahnutiu týchto cieľov EÚ tá kohezia a fungovanie vnútorných trhov. Potom po druhé, aké boli výsledky investícií do železničných projektov v minulosti a v súčasnosti a do akej miery je efektívne financovanie železníc v EÚ. it doesn't work. We're just... Okay, while we try to solve the slides, I just go on. To... Poprosím kolegov, aby sa pokusili prepnúť moju prezentáciu na ďalší slajd. Ja budem pokračovať. Efektívnosť eh, európskej železničnej reformy. Tým sa vrátim do roku 1990, kedy bola prijatá smernica 440 potom viacero železničných balíkov v roku 2001 až 2006. kde sa žiadalo oddelenie riadenia infraštruktúry a prepravnej činnosti, a zjednodušenie a normalizácia foriem e, fungovania v železničnej doprave a tak ďalej. A potom to bolo zriadenie IRA v roku 2006 Európskej železničnej agentúry. A teraz sa rokuje o štvrtom železničnom balíku. A potom uvidíme, čo ešte príde. A teraz, aké sú prínosy železničnej politiky. Dosiahlo sa toho veľa tých 25 rokov. Niektoré kľúčové prvky železničného sektoru sa zmenili, áno, siete a prepravné služby boli oddelené, interoperabilita sa zlepšila, taktiež máme štandardy, pokiaľ o technológie, licencovanie, Európsky kontrolný systém železničný funguje, ERTMS 2. Ehm, máme teda v niektorých členských štátoch výraznejšie pokroky, niektorých menej výrazné a potom ešte množstvo investícií v dopravných sieťach EÚ. Takže to sú tie prínosy, ktoré sú nepochybné ale máme tu aj určitú stagnáciu v kľúčových indikátoroch e, na tejto železničnej politiky. Napríklad v oblasti osobnej dopravy sa toho veľa nezmenilo. Ehm, iba maličké zvýšenie podielu na trhu e, v prehraničných regiónoch, taktiež e, niektoré vysokorýchlostné železničné projekty, ale to je asi tak všetko. A keď sa pozrieme na e, prepravu tovarov, tak tam dochádza k poklesu podielu železničnej dopravy na celkovom objeme. Osobitné problémy alebo ťažkosti v tomto sektore, v tomto 200 rokov asi starom sektore sú, je zložitá organizácia, zložité technológie, veľmi dlhá životnosť aktív nahrádzanie neprebieha tak rýchlo, ako povedzme v leteckom sektore. Silná úloha je tu členských krajín, ktoré využívajú uh, túto oblasť, alebo teda považujú za chránenú. Veľmi silné uh, sú tu odbory, nízky trhový tlak, keďže tieto segmenty sú také chránené. Avšak je tu množstvo faktorov úspechu, ktoré sme identifikovali. Čo by sa sme malo zmeniť? Už my tu vnímame, a to súvisí s predošlým bodom, e, podpora členských krajín je tu dôležitá. Oni sú tu v ústrednej pozícii aby svoje železnice e, revitalizovali. Komisia to nemôže sama konať. Odstránenie oneskorenie na hraniciach, potrebujeme tu investovať. Čo však členské krajiny nevnímajú až tak ako, ako takú silnú prioritu. Potrebujeme vlast vyššiu konkurencieschopnosť, oceňovanie kvalita služieb. Potrebujeme, aby železnice boli bližšie k svojim klientom, e, nielen pokiaľ ide o organizačnú stránku. Potrebujeme tiež internalizáciu externých nákladov či dopadov, aby sme sa priblížili cieľom environmentálnym a, trvalo, a s cieľom trvalej udržateľnosti Teraz otázka financovania. Tu vidíme v týchto číslach, ktoré sme umiestnili, viac než 50 investícií prebieha stále zo strany členských krajín, nie komisie. Zvyšok e, pripadá na ďalšie finančné programy kohezných fondov, súkromné požičky. Členské krajiny sú tu teda v centrálnej pozícii je tu tiež na európskej strane celé, celá zóna finančných nástrojov. TNT, RF, ďalej kohezný fond a nedávno vytvorený nástroj Connecting Europe. Ďalej potom pod požičky EIB a rôzne ďalšie národné finančné nástroje. Ťažko sa cesto dá pre navigovať zjednodušenie a inštalovanie jednotých miest by sa odporúčalo, aby to, z toho financovania sa najlepšie využili tie prostriedky. Veľmi dru, dôležitý druhý bod. V mnohom ohľade e, myslíme na investovanie do nových e, projektov, čo však je čoraz väčší tlak rehabilitácia existujúcich infraštruktúr. Takže tieto témy treba finančne riešiť flexibilnejšími mechanizmami Pokiaľ ide o programovacie obdobie 2007 až 2013, už tak vnímame, že štrukturálne fondy ERDF a kohezné fondy sa podielajú na veľkej časti investícií. 81,2 e, miliard eur. TNT e, je veľkým číslom, ale len 9,6 miliard eur, takže e, relatívne menšie číslo. Pokiaľ ide o 2007 až 2013, terajší plán hovorí o tom, že že nástroj Connecting Europe je 24,05 e, miliard Kohezný fond sa tu podela 1,3 miliardami. Prvá časť viacročného programu je 11 miliard eur pri asi 100 miliardách terajších ročných programov. Čo je tak trochu nejasné a nedokázali sme to riešiť v tejto štúdii, tak to je úloha FC výrazné prostriedky sa presúvajú do FCCF a to sa distribuje potom rôznymi kritériami, inými kritériami než e, tie e, programy pre CF, e takže úloha pre financovanie železníc nie je celkom jasná, ale očakávame, že bude tak trochu skromnejšia, aby tu bolo menej disponibilných prostriedkov, než keby sme tieto prostriedky neboli, bývali nechali v CF. Pozreli sme sa na nové alternatívne formy financovania. Prvá z nich samozrejme to bolo LGTT e, dlhé záruky, teda dlhodobé záruky pre TNT e, projektové dlhopisy. My to vnímame ako vhodné pre pritiahnutie e, súkromných investorov, pretože oni podporujú tú rozbehovú fázu projektov keď príjmy sú ešte malé, Druhá vec, ktorá sa teraz, ten teda bod, ktorý sa aplikuje, aplikuje vo viacerých eh, projektoch, to sú tie verejno-súkromné partnerstva, napríklad, napríklad eh, na železnici po eh, Francúzsku medzi Bordeaux a Tours, na francúzskom atlantickom pobreží, kde môžeme získať výrazné súkromné financovanie e, železničnému sektoru. Ďalšia možnosť je pozrieť sa na Švajčiarsko, kde vidíme napríklad strategický proces definovania toho, aký tvar by mal mať oblasť opravy v budúcich e, desaťročiach aké kroky treba prijať a odkiaľ by mali pochádzať prostriedky z čisté e, projektového financovania smerom k integrovanejšiemu národnému financovaniu a mechanizmom pretrvalo udržateľnú politiku rast e, dopravy. Internalizácia externých nákladov trans- e, dopravy. Už tak tu vidí, možno vnímať cestu uľahčeniu e, prierezového financovania cestnej a leteckej dopravy smerom k železnici, súčasne rešpektujúc environmentálne ciele a v neposlednej miere e, naštudoval som si e, prípadovú štúdiu, kde sú zaujímavé prípady multimodálnych projektov, kde sme financovali časť e, tých príjmov pre železnicu z cestných e, zdrojov. Išlo o projekt medzi Kodaňou a Malmö. Štyri prípadové štúdie v Európe kde sme preverovali regionálne dopady e, efektívnosti financovania. Tieto štyri prípadové štúdie sa vzali zo štyroch prioritných projektov komisie, ich tu 40 e, rôzneho rozsahu. Prvú sme e, vybrali na základe požiadavky vedeckých služieb Európskeho parlamentu Išlo o ten e, most e, Öresund medzi Kodaňou a Malbö. Náklady celkovo 3,1 miliard eur. Financovanie TNT 4,1%, celkom nízke, e, nízky podiel, keďže obe krajiny nie sú na zozname kohezných krajín v Európe. Fondy TNT teda implementačné obdobie bolo 16 rokov, 9 rokov plánovania a 7 rokov vlastná konštrukcia. Úroveň dovr- dovršenia e, je už 100%. Projekt e, už funguje od roku 2000. A kľúčovým prvkom je že tu máme trojsegmentový most, e, najdlhší projekt tunelovo-mostný e, v Európe. Pre, prekračuje sa tu umelý ostrov a je to spojenie teda Malmö a Kodane. Pomaly sa e, prepínajú tie priesvitky. Pokiaľ ide o financovanie, boli tu viaceré prípady e, pri vzájomného financovania, ako u všetkých veľkých investičných projektov. A tu vidíme rovnaký vzorec, e, ktorý sme videli vlastne všade takmer. Prvé odhady v parlamente boli 2,2 miliardy eur nárast nákladov o 40% na 3,9 miliardy eur pomer e, nákladov k prínosu. K tomu sme mali štúdiu. Napriek tomu vrátane prekročenie nákladov bolo e, to vo výške 2,2. E, doba výstavby bola o 6 mesiacov rýchlejšia, než sa očakávalo a financovanie takmer kompletne prebehlo z súkromných požičiek, Takže e, eur je, e, je, je teraz e, účtované za prekročenie mostu. Švedsku, v Kodani, eh, v Dánsku takisto je veľmi hustá aglomerácia, hustý eh, bytový aj pracovný trh. Je tu zlúčenie prístavov, takže podnikateľské aktivity, univerzity a ich spolupráca a považujeme tento projekt vzhľadom na veľmi dobrú prípravu za jeden z prototypových projektov pre cezhraničnej európskej infraštruktúry. Ďalší záber. Veľmi tradičný e, projekt e, rýchlostná sieť medzi Amsterdamom, Bruselom, Parížom, Kolínom a Londýnom. Finančné celkové náklady, e, celkovo vyčíslenie je to ľahké, ale Komisia hovorí o celkových nákladoch 18,8 miliard, z toho 5, takmer 15 miliard e, smerovalo na tunel e, v Lamárskom prieplave. Tu tiež neboli použité štrukturálne alebo kohezné fondy. E, tenty sa použili na 5 implementačné obdobie roky 80. až do roku 2010 a dovršenie vlastne je to fungujúce, ale asi 97% možno použiť ako číslo. Medzi Kolínom a Aachenom treba ešte čosi dokončiť a treba vyriešiť i ďalšie otázky medzi Bruselom a Amsterdamom. Ďalšia priesvitka. hlavný cezhraničný projekt v Spojenom kráľovstve High Speed 1, čiže rýchlostná nespojenie číslo 1 a ešte eh, jednotka eh, medzi Bruselom a Amsterdamom do francúzského hlavného mesta. V tomto projekte sa výrazne prekročili náklady o až 25% a medzi París a Lille. To je najefektívnejšia linka v tomto koridore. 160%, 16% no, pardon, kde ide pro predlženie koridoru do Frankfurtu. Naj, e, najdražšie časti dospeli k prekročeniu nákladov 60-70 Hlavné rizika samozrejme geologické a požiadavky nákladov a do veľkého e, rozsahu išlo o, o zmeny pro špecifikácií projektov počas ich bežania. Dopytové čísla bolo, veľmi zložité pre niektoré projekty, hlavne pre, pre e, tunel Flamáš. Tu bolo dôležité vytvoriť dôležité reštrukturovanie, tiež predlženie do roku 2015 a tiež tá rýchlostná komunikácia do Londýna. Hlavný prínos koridoru pre veľké mestské zóny Paríž, Brusel, osobitne pre Lille, tie dobré e, stanicu reintegrovali do mesta. Vidíme však dobre aj nedostatok regionálnych dopadov v, oblasti, v týchto oblastiach. Príkladom e, e je prípad e, oblasti Kale, kde je, ide o spoločný rozvojový region. E, Tie eh, časové rámce boli eh, veľmi eh, zle pripravené, aby sa zohľadnili do, dochádzajúci pracovníci. Teraz juho-západný európsky koridor, dve veľké siete, investičné náklady na základe zdrojov komisie 50,6 miliard eur. Tu samozrejme sme v krajinách kohezných. Ten typ plus eh, je tu veľký podiel 16 eh, Implementácia sa považuje za dovršenú eh, na tej osi pri mediteránskej možno 2018 a na atlantickej časti 2022 oveľa problematickejšie je, je ten Pirenejský koridor z Madridu do Lisabonu. Tu došlo k pozastaveniu kvôli tomu, že Portugalsko vlastne opustilo Európsky bezpečnostný fond v roku 2014. Takže vlastne pre Pirenejskú časť nemáme odhady, kedy projekt vlastne začne. Takže hlavný cezhraničný projekt v tomto koridore je Perpignan Figueres na stredomorskom pobreží, dovršený v roku 2017. Potom Tour Bordeaux San Sebastian, dovršenie 2022. Ako už tu odznelo, eh, Madrid a Lisabon Zaujímavé teda finančné modely. Bordo. Najväčší program s e, súkromného partnerstva v oblasti železníc 8 miliard nákladov, 2300 kilometrov, 49% nákladov pokrývajú e, koncesionári Lízy. Máme už len 15 minút. Mohli by ste prosím niekam už dosmerovať, aby sme mohli e, diskutovať s kolegami? Dobre, prebehnem rýchlo zvyšok. Tu sú tie najpadnejšie finančné modely. Vidíme tu aj regionálne účinky a lepšie prepojenie sieti. regionálnych sietí. E, máme tu teda teraz e, vysokorýchlostný koridor. Možno by som mohol ešte niečo povedať o juhovýchodnom koridore, ktorý nie je vysokorýchlostný koridor. Tam je to menej pokročilé. Ide o koridor medzi Drážďami v Nemecku a Gréckom a Rumunskom. Tu e, vidíme potrebu znova zadefinovať e, zosladenie koridoru. Dobre, takže prejdem teraz záverom. Videli sme, že ciele európskej železničnej dopravy neboli plne naplnené. Takisto, čo vidíme, je veľmi pozitívny vývoj. A preto sme dospeli k záveru, že politika financovania infraštruktúry železníc by mala pokračovať takým spôsobom, ako e, funguje doteraz. Potom cezhraničné prepojenia môžu byť veľmi efektívne. Hovorilo sa aj o verejných finančných schémach a vidíme, že netreba investovať iba do vysokorýchlostných prepojení, ale aj do stredne rýchlych prepojení. Potom, pokiaľ ide o verejné financovanie, je to absolútne nevyhnutné pre železničné projekty. Nikdy nebudeme mať dosť eh, prostriedkov na to, aby sme tam mali vo veľkom množstve zapojený aj súkromný kapitál, ale jednoducho je to veľká úloha pre verejný sektor, ktorý musí na seba prevziať aj rizika. Potom sú tu alternatívne možnosti financovania, o tých som už hovoril. Takisto môžeme mať aj akési ústupky alebo koncesie, e, ktoré by sme mohli e, využiť ako zdroje financovania a lepším riešením, holistickejším riešením <laughs> by bol švajčiarský model, kde by sme mali e, holistické financovanie plánovania železníc na národnej úrovni. No a nakoniec máme ešte posledné tri body širšie hospodárske prínosy možno dosiahnuť, ak železničné trate budú dobre prepojené na okolité regióny. Vysokorýchlostná sieť by mala byť základná, ale potrebujeme mať prístupné e, trate v regiónoch. A bez týchto vedľajších tratí bude ten prínos e, obmedzený. No a aby sme to všetko dosiahli, potrebujeme intenzívnu spoluprácu medzi európskymi, e, vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme aj kolegu Pipu. ďakujem veľmi pekne za predstavenie tejto štúdie. Um, najviac sa mi páčilo, keď ste hovorili o tom, ako by sme mohli v budúcnosti inovatívnejšie financovať železnice. Uviedli ste viaceré príklady, hovorili ste o koncesiách, prostredníctvom ktorých možno silnejšie financovať železnice, bolo by to zmiešané financovanie a predovšetkým sa mi páčila myšlienka, že nebudeme podporovať iba trate, ale že ich budeme podporovať aj balíku s inými e, dopravnými prostriedkami. To sa mi páčilo. Napríklad máme tunel Brenner, kde sa vyberá mýto a to mýto sa potom dá využiť a bude využívať aj na financovanie železničnej infraštruktúry. Takže takto by sa mohli fungovať, že napríklad tento projekt e, dostaneš a budeš môcť vybudovať túto cestu len vtedy, keď budeš spolufinancovať aj túto železničnú trať. Takže toto z tohto pohľadu bola podľa mňa veľmi cenná štúdia. Potom pokiaľ ide o kontrolu rozpočtu, tak tu som trošku bezradný. Hovorili ste o cezhraničnej infraštruktúre, ktorá by mohla mať e, regionálnu pridanú hodnotu, to vieme, to je úplne jasné, ale čo sme od vás chceli vedieť, bolo, či európska doprava je tak cielená, že toto želanie rozšíriť železnice prinesie zo sebou aj istú efektívnosť? Áno alebo nie? Takže to bola otázka z pohľadu kontroly rozpočtu. A otázka je, či tá politika je rozumná a takisto som očakával, že keď už tu máte tie štyri príklady a tie sú výborne opísané, a každý si môže zo sebou zobrať domov naozaj nové informácie, ale čo mi tu chýba, je tu taký e, kritický nadhľad posudzovateľa, pretože hovoríte 50% tu, 12% tu, 20% tam, ale ako to, že v Rumunsku neviete, odkiaľ pochádza 30 finančných prostriedkov. Vy ako posudzovateľ, ako je to možné? Chyba tam akási transparentnosť. A Áno, je tu dobrý pocit, e, pokiaľ ide o nové nápady na zdroje financovania, ale nemám dobrý pocit, e, pokiaľ ide o to, či naše finančné prostriedky sa využívajú naozaj efektívne. Myslím si, že tam sme sa nepohli ani o krok vpred. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani kolegyňa Ajla Zenda. Ďakujem. Som veľmi vďačná za túto štúdiu. Tí, ktorí sú dopravno výbor, ako pán Piper, skúmali veľmi dlho možnosti financovania a pracovali sme na financovaní zdrojov FC a pán Píper má jasnú predstavu o tom, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. Jemu sa FC nepáči. Tie závery nie sú konečné. Pokiaľ ide o to, čo sme urobili v FC, nemyslíme si, že je to úplne to isté, ako sme mali v prípade CF. Takže sa musíme pozrieť na projekt FC a CF, musíme sa pozrieť, čo sa stalo v FC a potom možno prídeme s nejakými novými nápadmi pre nové formy financovania. Verejné prostriedky sú zrejme veľmi zložitým sektorom a máte tam železnice, máte tam cesty, a musíte sa pozrieť na to, či financovanie je účinné. Počula som o tom, koľko stalo 16 kilometrov železníc medzi dvoma mestami. A musíme tam stiahnuť tie náklady. Je to istý spôsob, ako propagovať železnicu. Mali by sme sa postarať o to, aby ľudia viac používali železnicu, aby infraštruktúru pre železnice zaplatili cesty. Je tam tak trošku rozpor, pretože potrebujeme mať viac ľudí, ktorí budú používať cesty, aby zaplatili za tých, ktorí budú chodiť vlakom. Alebo potom uh, budeme mať viac ľudí na železnici a zase nebudeme kto zaplatiť za cesty. Takže je to trošku uh, rozpor. Potom sme tu mali Saint God ako príklad, tam sme boli a vo Švajčiarsku tam dokonca došlo k referendu, pretože Švajčiari so všetkými tými peniazmi, ktoré, ktoré majú a keďže tam nemajú e, európske pravidlá, tak e, nemohli postúpiť dopredu. No a potom to boli ďalšie zaujímavé otázky, ktoré sa tu objavili. A myslím si, že v slávnej Kristofersonovej správe, všimla som si, že ste si ju e, veľmi pozorne prečítali, tak tu vlastne iba vzniká krížové financovanie v rôznych formách. Ale na druhej strane to nehovorí nič o návrhu pana Kristofersona alebo pana Bodovi o zlatom pravidle. Uh, hovoríme o tom, že to urobíme pre utečencov, prečo nemôžeme urobiť aj pre tieto verejné dopravné prostriedky. Hovoríme o tom už tak dlho, že budeme takýmto spôsobom zohľadňovať investície do infraštruktúry, rovnako aj štátnu pomoc. Neviem. A máme tu deficit a sú tu určité uh, problémy, ale sú tu dva aspekty, e, ktoré sa týkajú možnej pomoci. E, vy ste to ale nejako neobjasnili a som si istá, že to môžeme e, neskôr lepšie objasniť. Kolega Celer, ďakujem veľmi pekne odborníkom za ich správu, ale pokiaľ ide o naše drobné hádky o železniciach, tak e, členské štáty musia investovať sami do železničnej siete a potom musíme vytvoriť infraštruktúru pre transeurópsku sieť a musíme podporiť aj cezhraničnú prepravu, ktorá ešte nie je taká rozbehnutá. Potom tu máme tie e, veľké TNT e, koridory ktoré tiež majú isté svoje nedostatky. Hlavne východná a stredná Európa je lákaná na čínske peniaze. Mala by vybudovať železničnú sieť s čínskymi peniazmi napríklad medzi Belehradom a Budapešťou. Máte o tom nejaké informácie? Keď nebudú k dispozícii európske peniaze alebo peniaze štátov, bude sa takýmto spôsobom financovať cezhraničná preprava? Bude sa financovať e, čínskymi peniazmi a nie európskymi? Ďakujem veľmi pekne. A teraz odpovede. Nech sa páči. Máme ešte 10 minút Dobre. Možno začnem jednou alebo dvoma otázkami a potom odozdám slovo kolegom. Pokiaľ ide otázku pána Pipera, zameranie na cezhraničné projekty, myslím si, že je to veľmi odlišné. Máme tu rôzne e, finančné zdroje, niektoré spomínal Klaus Doll, e, teraz tu máme financovanie z TEN-T, a to sa zameriava predovšetkým na cezhraničné projekty. Máme tu konkrétne finančné projekty, ktoré sa zameriavajú na cezhraničné trate, ale sú tu aj iné možnosti financovania, napríklad e RDF a je tu veľmi malé zameranie zo strany EBRD eh, na eh, cezhraničné trate a keby ste sa pýtali, na čo sa zameriavame, tak musím povedať, že to závisí od spôsobu financovania. A potom Druhá vec, ku ktorej sa môžem vyjadriť, je transparentnosť. Ešte stále je to tak, že je ťažké nájsť plné informácie o projekte alebo koridore alebo prioritnom projekte Ehm, nájdete isté fiše na stránke Európskej komisie, nájdete tam isté e, projekty, sú tam informácie a projekty, ktoré sú prezentované, sú tam správy koordinátorov o prioritných projektoch, ktoré istým spôsobom sumarizujú informácie. Už to je zlepšenie, ale keď e, chcete ísť na nižšie úrovne, tak tam e, chýbajú tieto transparentné údaje, to je jasné. To musíme otvorene povedať. Ďakujem. Mám iba stručnú pripomienku k tomuto bodu. Ak by ste chceli mať plný obraz o financovaní železničnej dopravy v Európe, tak nemôžete osloviť iba komisiu, ale musíte osloviť aj národné vlády. To znamená, že nedostanete úplné informácie, keď sa pozriete iba na európske finančné prostriedky a prostriedky, ktoré sa minuli. Ale aj keď sa dostanete k týmto finančným prostriedkom, budete mať isté problémy, lebo sú štrukturované iným spôsobom. A pokiaľ ide o CF, e tam dostanete plné informácie o projektoch a v EBRD dostanete e, informácie o programoch. A potom musíte hľadať, aké projekty sa schovávajú za týmito programami. A to prináša isté problémy s európskymi štatistikami. E, my sme to už navrhli v iných štúdiách, ktoré sme tu prezentovali, že by sme mali mať jeden zdroj informácií, kde dostanete všetky informácie o danom projekte. Tak, aby nebolo potrebné najmať si konzultantov, aby zbierali informácie. Tieto informácie by mali byť k dispozícii poslancom kedykoľvek a samozrejme mali by mať e, prístup k týmto databázam. Toto je moja prvá poznámka. A druhá poznámka sa týka otázky, či sa peniaze míňajú efektívne. Nuž na túto otázku si môžete odpovedať len vtedy, keď si zadefinujete, čo znamená efektívnosť. Definujete efektívnosť ako podnikateľskú alebo obchodnú efektívnosť, tak potom tieto investície do cezhraničných tratí nie sú uh, efektívne a preto firmy nie sú veľmi ochotné investovať do týchto projektov, pretože veľmi málo ľudí chodí cez hranice vlakom a je to preto, že ochota platiť je veľmi nízka. Preto celé desaťročia boli zanedbané investície do cezhraničných tratí. Je úlohou štátu a Európskej únie samozrejme, aby zakročila a preklenula tento nedostatok. Súkromní investori a železničné spoločnosti neberú do úvahy takéto investície, takže je to úlohou Európskej únie a komisie, aby sa do toho zapojila. Keď sa pozriete na výdavky EBRD, tak zistíte, že nie veľa prostriedkov išlo do cezraničných projektov. Väčšina peňazí sa minula v krajinách. Teraz poviem ešte jednu vec, keďže e, už nemáme veľa času, ale poviem niečo o záujmoch Číny do európskych koridorov. Áno, Číňania majú veľký záujem o európske koridory, majú záujem e, dostať sa do Európy železnicou, takže chcú investovať do stabilného koridoru medzi Európou a Čínou do koridoru, ktorý nebude riadiť Rusko. To je prvá vec. No a druhá vec, v rámci Európskej únie eh, majú eh, Číňania záujem o prepojenie medzi východom a západom, teda medzi prístavmi. Grécko, Bulharsko a Rumunsko sú zaujímavé krajiny pre Čínu, sú to strategické krajiny a majú záujem o spolufinancovanie koridora medzi Budapešťou, Belehradom, Skopie a Gréckom. A toto by bola alternatíva e, koridoru B22, ktorý ide cez Sofiu na grécko-bulharskú hranicu. Alternatívna trať by bola o 300 km kratšia, takže by bola v konečnom dôsledku aj efektívnejšia než ten e, e, koridor, ktorý zadefinovala komisia B22. A preto je to výzva. No a nakoniec iný tvar transeurópskej siete by mohol byť efektívnejší a zaujímavejší pre Európu, či už s čínskou podporou bez nej. Ďakujem veľmi pekne. A teraz musím prepustiť tlmočníkov. Ďakujem veľmi pekne. A chcem, aby som odozal slovo Európskej komisii a pánom Onidy a Oaki. A za známych podmienok môžete pokračovať, ale už iba po anglicky. Thank you, Chair. Thank you very much for, for this opportunity to, uh, to react.